study it is very heavy <laughs> but uh, uh, the first part is the Ale prvá časť e, je komparatívna analýza, mm, ten druhý zväzok, ten hrubý e, je e, zoznam prípadových štúdí, ktoré sme vykonali pre tento účel. Pár slov k cieľu a obsahu tejto štúdie. Cieľom bolo mať prehľad o regionálnej demografickej štruktúre a vývoji a vidieť, aká je úloha koheznej politiky v roku 2007 až 2013 v tom programovacom období, aby sme videli, aké smerovanie môžeme vidieť e, na e, toto nasledujúce mm, programovacie obdobie, ak e, máme e, literatúru a štatistiky pre zistenie demografických trendov a tiež e, prehnotenie koheznej politiky v roku 2007 až 2013 a posudzovanie programovacích dokumentov a tiež sme posudzovali mm, programovacie dokumenty a mm, údaj o finančných výdavkoch, aby sme videli, koľko z prostriedkov sa venovalo opatreniam, ktoré možno prisúdiť demografické zmeny. A potom sme robili mm, hĺbkovú analýzu v teréne s informáciami a a zbieraním dodatočných údajov v mm, desiatich e, prípadových štúdiách, ktoré e, boli e, zástupcami rôzneho využívania koheznej politiky v tomto terajšom programovacom období a tiež e, isté dopady na ďalšie programovacie obdobie. A čo sa týka e, hlavných demografických trendov, tu budem e, stručná, pretože vidím, že tu sú ďalšie prezentácie zamerané na demografické trendy. Celkovo hlavná výzva pre EÚ e je starnutie obyvateľstva. V jednom z troch regiónov v Európe očakávame pokles obyvateľstva kvôli starnutiu a e, nízkej porodnosti. A so starnutím je veľký problém v tom, že tu e, je zníženie obyvateľstva v produktívnom veku a zvýšenie závislosti v starom veku. Takže e, menej ľudí je v produktívnom veku, ale musia podporovať narastajúci počet e, starších ľudí. Takže toto je veľká výzva a tiež to má veľmi e, silný ekonomický a sociálny dopad, ktorý uvidíme neskôr. Medzinárodná migrácia Celkovo v Európe medzinárodná migrácia je hlavnou hybnou silou e, rastu obyvateľstva v mnohých štátoch a regiónoch. E, viac ako tri štvrtiny obyvateľstva a jeho nárastu je spôsobené migráciou. Ale aj keď sú to spoločné a bežné trendy v Európe sú tu e, veľké rozdiely v regiónoch. Je tu veľká heterogénnosť v regiónoch. Niektoré regióny zvyšujú obyvateľstvo, niektoré majú pokles a niektoré regióny majú veľmi uh, vysoký príliv migrácia, niektoré majú čistý uh, odchod uh, obyvateľstva hlavne niektorých štátov, kde ľudia idú do iných štátov, aby našli iné pracovné miesta. Tiež sú tu e, veľké rozdiely e, v regiónoch, e, čo sa týka nového priestorového prerozdelenia obyvateľstva. Sú tu hlavné mesta, ktorých obyvateľstvo narastá, tiež je tu proces niektorých mestských oblastiach, kde sa ľudia eh, presúvajú z centra miest eh, na eh, predmestia, hlavne mladí ľudia a vnútri v starých mestách máme koncentráciu starých ľudí a migrantov. Tiež sú isté mesta, menšie mesta, ktoré, ktorých obyvateľstvo sa znižuje. Hlavne vo východnej Európe a na niektorých obla- okrajových oblastiach Európy. A tiež je tu problém periférnych a vidieckých alebo horských oblastí, ktoré prichádzajú obyvateľstvo a ktoré majú veľké riziko odľudňovania a izolácie. A sú tu veľké rozdiely, ktoré vyžadujú politiku na základe jednotlivých miest. Nemôžeme mať spoločnú politiku medzi štátmi, pretože rozdiely v štátoch a medzi regiónmi a v regiónoch sú veľké. Je tam tak veľa rozdielov, že potrebujeme špecifickú politiku, ktorá je zamraná na miestne podmienky. Tu neviem, či vidíme, ale máme tu správu a tu máme tie obrázky. Tu je odhad, demokratická predpoveď vývoje obyvateľstva v 27 regiónoch eh, od 2008 do 2030. A tie svetlomodré oblasti sú oblasti, kde pravdepodobne bude náraz obyvateľstva buď kvôli pozitívnym národným eh, rastom obyvateľstva, alebo kvôli vnútornej migrácii, ktorá môže nahradiť ten pokles prirodzeného rastu obyvateľstva. A tie tmavé oblasti sú tie, kde pravdepodobne môže nastať pokles obyvateľstva buď kvôli zniženiu prirodzeného rastu alebo kvôli migrácii von. A z týchto regionálnych čísel vidíme, že náraz obyvateľstva je hlavne v západných a severných regiónoch a pokles obyvateľstva je hlavne v Polsku a v strednej Európe a v baltských a východných štátoch, pričom východná Európa má isté e, oblasti s narastom obyvateľstva a niektoré oblasti s poklesom obyvateľstva, takže je to veľmi rozlíšené. Ako som očakával už predtým, tieto demografické trendy majú veľmi dôležitý účinok čo do ekonomického rastu a čo do sociálnej kohezie. Čo sa týka tohoto sociálno-ekonomického efektu, veľký problém, ako som očakoval predtým, Ehm, bol pokles e, obyvateľstva v produktívnom veku, to znamená, že ak e, nebudú politiky, ktoré e, by podporovali nárast obyvateľstva v produktívnom veku, bude to znamenať nižšia produktivita a nižší raz a bude menej ľudí, ktorí pracujú. Takže aby sme mohli riešiť tento problém, potrebujeme zvýšiť mieru účasti, hlavne pre ženy a starých ľudí. Tiež potrebujeme e, zlepšiť e, podmienky na trhu práce a klímu migrantov, ktorí prichádzajú e, do týchto štátov. Čo sa týka sociálnych účinkov, tak problém je v tom, že izolácia a rizika chudoby postihujú veľký počet um, skupín obyvateľstva hlavne starých ľudí, ktorí žijú sami, alebo ľudí, ktorí žijú na okraji, alebo v horských a izolovaných oblastiach a migrantov a ľudí. A to tiež znamená nárast nákladov verejných rozpočtov, čo sa týka sociálnej ochrany a dôchodkových výdavkov a poskytovania zdravia a výdavkov na zdravotníctvo. Tieto narastajú a preto je tu problém udržateľnosti sociálneho štátu, ktorý čelí problému e, rýchlo starnúceho obyvateľstva. Takže sú to mnohé oblasti politiky, ktoré sú postihnuté zmenami obyvateľstva a z hľadiska my e, to meníme s systémom sociálnej ochrany na systémy, kde potrebujeme viac ľudí, ktorí pracujú a účast, zúčastnení sú na trhu práce a potrebujeme viac nových podnikov, nových firiem, ktoré vyrábajú, takže mm, priemyselnú politiku potrebujeme politiku, ktorá rieši mestské a vedecké plánovanie kvôli týmto nerovnováham v obyvateľstve, o ktorých som hovoril, aby sme znížili tieto veľké rozdiely medzi mestskými a vidieckými oblastiami a hlavnými mestami potrebujeme infraštruktúru, ktorá podporuje spojenie medzi e, rôznymi oblastiami, ktorá znižuje e, vylúčenie ľudí aj e, informačná komunikačná technológia, štruktúra je dôležitá, aj sociálna infraštruktúra, vytvorenie zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry. Tiež potrebujeme um, politiku na rovnosť rodov a rodinu, aby eh, podporovali pôrodnosť a účasť eh, žien na trhu práce. Ak eh, ženy budú viac pracovať, tak môžu aspoň trošku nahradiť výpadok v produktívnom obyvateľstve Tiež potrebujeme e, školstvo a vzdelávanie, aby sme zlepšili kvalifikáciu e, obyvateľstva a tiež e, umožnili vzdelávanie starých ľudí a ich účasť na trhu práce. Všetky tieto politiky sú relevantné pre riešenie demografických zmien a rozdiely na inštitúčnej úrovne sú dôležité a potrebujeme zasahovanie z Európskej komisie, parlamentu, výbor regionov a tí už veľa urobili, pretože začali od roku 2005 dávať túto tému na program, čím podnecovali e, debatu a vypracovali údaje a ukazovatele a stále máme e, veľa údajov, ktoré sú dôležité na to, aby sme pochopili, aké sú problémy na miestnej úrovni. Tiež sme e, tu mali pozornosť e, na naredenie o štruktúrnych fondoch e, v programovacom období 2007-2013. Je tu jeden článok pre RDF a ESF, ktorý to rieši. A v strategii EU 2020 sa rieši demografická zmena aj medzi hlavnými výzvami, aj, aj v rámci väčšiny z tých e, iniciatív sú tu špecifické indikácie o starnutí, o zdravotníctve, o celoživotnom vzdelávaní, o sociálnej ochrane, teda všetky témy, ktoré sú relevantné pre demografické zmeny. Aj Európsky parlament začal asi pred 8 rokmi prebrať túto tému a uznesenie z 2011 o dopadoch e, e, demografických zmien na koheznú politiku a regionálnu politiku je veľmi aktuálne. Zistili sme z výsledkov tejto štúdie, že e, čo, výsledky tejto štúdie sú v súhľade s tým, čo bolo uvedené v uznesení. A dôsledky na politiku sú v súlade s týmto uznesením. Na úrovni členských štátov je to hlavne prehnotenie dôchodkových systémov a systémov zdravotníctva a tu je hlavne témou problém udržateľnosti e, verejných výdavkov čo do dôchodkov a zdravotníctva, takže viac ide o to, ako môžeme znižovať e, výdavky, pretože riziko je, že v budúcnosti nastane explózia verejných výdavkov v e, týchto oblastiach. E, ale aj otázka aktívneho starnutia je teraz na programe. Na regionálnej úrovni je tú pozornosť, ktorá hlavne financovaná koheznou politikou, niekedy nie vyslovne, ale e, mnohé z týchto tém rieši kohezná politika na miestnej a regionálnej úrovni. Takže úloha koheznej politiky je veľmi dôležitá, hlavne pre regionálnu a lokálnu politiku. A to je preto, že väčšinu z prioritných tém pre RDF a Fond regionálneho rozvoja a sociálny fond e, môže riešiť demografické rizika. Je tu veľa prioritných e, tém, ktoré sú spojené s témami, ktoré súvisia s demografickými zmenami. A my klasifikujeme um, tieto témy um, politických priorit a posudzujeme um, sumy z rozpočtu, ktoré sú pridelené na tieto témy, a ktoré sú asi 95% celkom 90% z eh, kohezných fondov bolo venovaných eh, na témy, ktoré priamo či nepriamo riešia demografické zmeny. Takže mnoho tu bolo urobené, hoci nie je tu výslovná pozornosť venovaná týmto otázkam v horizontálnych eh, princípoch. A tu vidíme, ako rôzne regióny pridelujú svoje prostriedky tu na ESF a kohezný fond na opatrenia, ktoré súvisia s demografickými zmenami. tie e, tmavšie regióny sú tie, ktoré najviac zo svojich celkových zdrojov prideľujú na tieto témy. Tie e, svetlejšie regióny e, prideľujú menej prostriedkov. A tu vidíme, aké opatrenia sa financujú z fondu koheznej politiky. Z RDF, s tým fondom regionálneho rozvoja, sa to hlavne týkalo rozvoja sociálnej infraštruktúry, takže zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej infraštruktúry pre regeneráciu mestských alebo vedeckých oblastí. Toto sú tie hlavné dve oblasti zasahovania, ktoré sú dôležité pre demografickú zmenu. Aj RDF financuje e, výskum a inováciu nových produktov a služieb, ktoré môžu byť e, užitočné pre starnúce obyvateľstvo. Toto sú nové oblasti technologické inovácie, ktoré sú veľmi dôležité a môžeme ich viacej skúmať. Čo týka sociálneho fondu, tak e, opatrenia na riešenie zamestnateľnosti a začlenovania starších ľudí, a zamestnancov a aktívneho starnutia, čo sa týka zamestnanosti a žien a podpory žien e, pre účasť e, v zamestnanosti aj pre mladých ľudí a migrantov. Toto hlavne platí pre Európsky sociálny fond, e, keď je to zamerané na tieto skupiny obyvateľstva, je to dôležité pre riešenie demografické zmeny. A potom aj územná spolupráca veľa pomáha, hlavne pri e, podpore výmeny e, dobrých skúseností e, v oblasti demografickej zmeny. Je tu tento program Interreg, ktorý sa volá DART, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože je zameraný na demografické zmeny a tento spája regióny zo západných štátov a východných štátov pri vzájomnej výmene informácií a politik. A keď o tom diskutujeme s ľuďmi, s ktorými sme robili pohovory napríklad v Rumunsku, tak títo povedali, že je to pre nich veľmi užitočné, keď vidia, ako môžu riešiť tento problém na lokálnej úrovni. Nie však komplexná stratégia boja proti demografickým zmenám. V mnohých štátoch je stratégia riešenia demografických zmien, ktorá spája rôznych účastníkov inštitúcie a tiež je však malé povedomie o potenciálu využitia štruktúrnych fondov na riešenie demografických zmien. Keď to robíme, tak vlastne máme vypracovať výslednú stratégiu k týmto témam a potom by sme mohli oveľa viac urobiť k týmto veciam. A taktiež dva hlavné problémy sú, že často sú tieto aktivity a opatrenia veľmi fragmentované a že neexistuje taká celková stratégia. Takisto je veľkým problémom aj trvalá udržateľnosť, pretože často sú to malé projekty a keď e, vyprší financovanie, projekt sa skončí. Pokiaľ opatrenie ale nemôže pokračovať. Keď sme robili e, interviu pre programovacie obdobie 2014 až 2020 bolo to ešte len v začiatkoch, takže my sme sa snažili zistiť, že či demografická zmena predstavuje problém e, v agende e, miestnej úrovne a každý nám povedal, že to je naozaj veľký problém a že sa budú snažiť riešiť tento problém v najbližšom programovacom období. No a čo sa udialo? Väčšina štrukturálnych fondov bola použitá na to, aby sa zabezpečil prístup k zamestnanosti, predovšetkým migrantov a mládeže. Sociálna infraštruktúra to bola druhá oblasť eh, využitia štrukturálnych fondov alebo ich pridelovanie v, súvislosti s otázkou demografickej zmeny, takisto aj opatrenia pre regeneráciu miest na urbanizácie, na, takisto boli tu niektoré infraštruktúrne projekty v oblasti infokomunikačných technológií, e, napríklad vo Fínsku, Švédsku a Británii v takých veľmi vzdialených regiónoch, kam boli, bol zavedený internet. Takže ja by som teda ukončila svoje vystúpenie niekoľko slov o návrhu legislatívneho balíčka na 2014 až 2020. Keď sa pozrieme na tento legislatívny balíček, tak sa zdá, že aj keď demografická zmena nie je hneď horizontálnym cieľom politiky súdržnosti, aj tak už je tu väčší dôraz na, tú, na tento problém, než tomu bolo v predchádzajúcom programovacom období. Demografické zmeny sú spomínané v rámci um, všetkých politík. A princíp teritoriálnej kohézie, ktorý vlastne tvorí základ tejto novej um, koheznej politiky, je veľmi dôležitý pri riešení problémov s demografickými zmenami, pretože hovorí o tom, že je potrebné riešiť jednotlivé výzvy v rôznych oblastiach, pretože vieme, že tu medzi regiónmi sú veľmi veľké rozdiely a nové nariadenie e e- o e RDV a ESF tie majú tie sa viac zameriavajú na trvalé udržateľný rozvoj s tým, že financovanie má byť konkrétne pridelované a tiež sa sústreďuje aj na tie vzdialené regióny. A pokiaľ ide o Európsky sociálny fond, tam je veľký dôraz na e, podpornutia a zdravého starnutia takisto na rôzne opatrenia, ktoré súvisia s sociálnou inklúziou, so sociálnym začlenovaním. Takže tuto veľmi intenzívne riešime demografické výzvy. Existujú taktiež určité nástroje, ktoré spomína nariadenie, ktoré umožňujú integrovaný prístup, ktorý je veľmi dôležitý pre riešenie demografických zmien, to znamená, že rôzny vývoj na komunitárnej úrovni, rôzne spoločné investície, spoločný akčný plán, pretože jedna z vecí, ktorá vyšla z preskúmania najlepších postupov, bolo zintegrovať koheznú politiku na národ, a národné a regionálne politiky, ako aj Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj a tiež poľnohospodársky fond. A tým integrovaným, koordinovaným postupom výsledky boli oveľa silnejšie, než keby postupovali o samote. Takže pokúsim sa to zhrnúť. Kohezná politika a štruktúrálne fondy sú jednými z najdôležitejších nástrojov na podporu regiónov, v prispôsobovaní sa demografickým zmenám. Ide predovšetkým o miestny sociálno-ekonomický rozvoj a prístup je viacročný, čiže je tam určitý časový priestor na to, aby sa robili určité štruktúrálne zásahy. Avšak skúsenosti, ktoré nám doteraz sa potvrdili, poukazujú na to, že je tu veľký záujem o tento problém, ale opatrenia sú stále veľmi e, rozdrobené aj problém s trvalou udržateľnosťou. Takže keď chceme zlepšiť e, účinnosť koheznej politiky, nevyhnutné je venovať na európskej úrovni väčšiu pozornosť demografickým zmenám ako jedným z najdôležitejších horizontálnych problémov, ktoré je treba riešiť v rámci koheznej politiky uplatňovaním spoločných princípov a všeobecných cieľov. Takže regióny musia explicitne riešiť e, tento problém predovšetkým. Taktiež je potrebné podporovať integrovaný prístup na viacúrovňovej viacúrovňovým prístupom, respektíve na viacerých úrovniach vlády, a taktiež financovania na rôznych, rôznych úrovni a takisto bolo by treba podporovať verejno-súkromné partnerstva, pretože aj z praxi vieme, niektoré boli veľmi dobré, pretože dokázali e, takéto projekty aktivovať aj súkromné subjekty, aby sa zúčastnili e, práce na demografických zmenách. Takže tiež je dôležité pristupovať problému proaktívnejšie. Treba vidieť demografickú zmenu nielen ako problém, ale zároveň ako príležitosť pre rozvoj nových technológií, nových trhov. Preto naozaj to môže vytvoriť nové trhy po nových produktoch a nových službách. Starší ľudia aj my, aj môžu byť e, naozaj s, e, prí, veľkým prínosom, pretože majú skúsenosti, schopnosti a ak majú možnosť, tak môžu pomôcť aj rastu. A my musíme roz, jednoducho pracovať na tomto novom spôsobe myslenia a poukázať na tieto výzvy. A je treba šíriť dobré skúsenosti, osvedčené postupy, aby sme sa mohli navzájom poučiť. Ehm, osobitne na lokálnej úrovni je potrebné sa naučiť, akým spôsobom riešiť eh, problémy a tvoriť politiky. Takisto na tej lokálnej úrovni oni zase potrebujú podporu z tých vyšších úrovní, podporu z hľadiska toho, akým spôsobom riešiť problémy a tiež je potrebné zlepšiť eh, nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie údajov z miestnej aj regionálnej úrovne, aby sme mohli presne vyhodnotiť, aké sú problémy na každej úrovni zásahu. Toto slajdy z hľadiska toho, aká by mohla byť úloha európskych inštitúcií a Európskeho parlamentu. Európske inštitúcie by mali poskytnúť efektívnejšiu koordináciu medzi rôznymi eh, politikami, ktoré sa platňujú na lokálnej úrovni a podporiť partnerstvo a podporiť podporu rôznych politík, ktoré sú na báze skúseností, ale veľmi málo sa deje, veľmi málo sa vyhodnocujú tieto rôzne politiky. A keď sa nevyhodnotí, tak jednoducho sa pokračuje ďalej v uplatňovaní politik, ale nevieme, že či to bolo dobré alebo nie. Takže Dôležité je preskúmať, aká politika je dôležitá pre riešenie demografických zmien a je roz, nevyhnutné rozpracovať údaje, vytvoriť ukazovatele a zapojiť miestne inštitúcie a miestne zúčastnené strany a miestnych aktérov, aby boli ochotní a pripravení riešiť eh, problémy, ktoré zo sebou prinášajú demografické zmeny. No, že napokon, čo Európsky parlament? Ten je veľmi dôležitý, pretože tu sú zastúpení občania a tak môže stimulovať aj komisiu, aj výbor regionov, aby pracovali viac v týchto otázkach. Napríklad môže vyzvať členské štáty a regióny, aby venovali väčšiu pozornosť demografickým výzvam v rámci par- kontraktov o partnerstve, v rámci rôznych e, programov, môže podporovať e, členské štáty a poskytovať im technickú pomoc e, miestnym aktérom môže vyzvať Európsku komisiu, aby mohli porovnávať eh, údaje a ukazovatele a takisto môže stimulovať rozpravu. To znamená, že akým spôsobom riešiť tieto demografické zmeny, podporovať eh, rôzne siete, rôznych e, skupín na, na regionálnej, národnej úrovni spolu s parlamentom. Predsa ľudia v parlamente môžu spustiť e, rozpravy alebo verejné diskusie na tieto témy vo svojich e, volebných obvodoch. Takisto môžu podporovať pravidelné stretnutia aj s inými výbormi, ktoré riešia otázky demokracie grafických zmien, takisto aj výbor pre zamestnanosť, výbor mm, pre práva žien a tak ďalej. Takže toto to sú rôzne výbory v parlamente. A takisto je treba spolupracovať s komisiou aj s výborom regionov a ďakujem pekne. E, predsedajúca ďalej, žiaľ, budem musieť požiadať budúcich rečníkov, aby boli stručnejší, takže teraz pán S. Palosný. Dobre popoludne všetkým, ďakujem pekne za pozvanie. Je potešením, že môžem sa s vami podeliť eh, o, o moju víziu o demografii Európy a hlavne o perspektíve e, južných štátov v Európe, čo je Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko. Mm, pokúsim sa hovoriť veľmi stručne a začnem charakterizovať demograficky e, tieto e, regióny na juhu Európy a predložím vám niektoré základné údaje. Štáty na juhu Európy sa charakterizujú ako štáty s veľmi e, malou porodnosťou. Teraz ženy majú priemerne menej ako 1,5 detí na ženu. A tiež e, sú charakteristické ako štáty, ktoré majú vyššiu životnosť. E, u mužov je to viac ako 78-79 rokov, u žien ešte e, vyššiu životnosť. E, takže to sú štáty s nízkou porodnosťou, ale s e, vysokou životnosťou a tiež štáty, ktoré za posledných 10 rokov prijali veľa ľudí zo zahraničia, teda majú vysokú imigráciu. Tu nám som chcel zobraziť mapu, čo sa však nepodarilo, no na tejto mape hlavne Španielsko a Taliansko prijali veľa mm, pricovalcov od roku 2008 do 2007, 98 do 2007. Štáty Južnej Európy žiaľ sú charakteristické aj ďalšími e, prívozkami a to, je majú oveľa vyššiu úroveň nezamestnanosti ako zvyšok e, európskych štátov. Tu máme mieru nezamestnanosti 25% v súčasnosti v Španielsku a hlavne sú charakteristické, že majú veľmi, veľmi vysoké miery nezamestnanosti eh, mladých. Eh, v Španielsku je to viac ako 50% eh, mladých ľudí mladších ako 25 rokov, ktorí sú nezamestnaní. A ďalšie pre nás veľmi prekvapujúce údaje sú, že štáty Južnej Európy sú charakteristické tým, že e, majú podiel e, ľudí, e, ktorí pracujú medzi e, vekom 35 až 50 rokov a to menej ako 50 To znamená štáty, ktoré majú málo, veľmi málo detí a e, majú dlhú životnosť a máme málo práce a e, úroveň nezamestnosti je vysoká, úroveň eh, nezamestnosti medzi mladými je ešte vyššia a nakoniec eh, v vekom rozmedzi 55 a 64 rokov je zamestnateľnosť veľmi nízka. Čo sa stane v nasledujúcich rokoch? Zdá sa, že pôrodnosť eh, sa nezvyší. Okrem toho, uh, už máme veľmi, uh, a mali sme veľmi nízku porodnosť uh, v dobe ekonomického blahobytu a teraz, keď prišla kríza, je ťažko predpokladať, že porodnosť narastie a tiež, uh, tiež zažívame zmenu v migračnom cykle. My sme predtým prijali mnoho uh, E, imigrantov a teraz e, viac e, ľudí zo Španielska a Talianska vycestuje a odchádza do zahraničia ako počet ľudí, ktorí prichádzajú. Je pravdepodobné, že v nasledujúcich 10 rokoch sa zniží naše obyvateľstvo a tiež je pravdepodobné, že všetky tieto štáty, o ktorých teraz hovoríme v nasledujúcich desetich rokoch, Napríklad myslím, že v Španielsku v 2007 bude viac mŕtvych umrtí ako porodov. A Takže e, my zažívame veľmi e, dôležitú zmenu demografického scenára. A e, pred touto veľmi apokalyptickou a katastrofickou situáciou vždy, keď sú vytvorené takéto správy o týchto vývojoch demografii, nám volajú politici aj tlač a vždy sa nás spýtajú tri otázky. Čo sa stane v našich spoločnostiach, keď prídu obyvateľstvo. Je to zlé prísť obyvateľstvo? Druhá otázka je, čo sa deje s zmenou migračného cyklu. Sú naši mladí pripravení pracovať v zahraničí? Prichádzame o kapitál. A tretia otázka, kto bude platiť za dôchodky? Áno, keď e, my starneme a nemáme deti a nie práca v starnúcom obyvateľstve, kto bude platiť dôchodky? A okrem týchto hm, troch e, otázok ja sa budem snažiť na základe nich e, formovať moje odpovede. Prvá otázka. Čo sa stane, keď e, sa znižuje obyvateľstvo? Ja by som povedal, že nedie sa nič podstatné Nemali by sme um, príliš uh, sa obávať uh, z toho, že sa obyvateľstvo uh, zniže. Mali by sme prestať sa zobrať niektorými myšlenkami, ktoré nám spôsobali veľké starosti, ako napríklad ideálna porodnosť, napríklad 2,1 deti na ženu, čo neporodnosť, ktorá teoreticky zachová obyvateľstvo na rovnaké úrovni. Pre nás, myslím, že to bolo už preukázané, že to je e, blúd. Ak by nikto nezomrel, tak e, nie treba by niekto sa narodil, pretože by obyvateľstvo ostalo sobrné. A e, zároveň, ak veľa ľudí zomre, tak aj keď máš dvoch synov, tak nezachováš počet obyvateľov. Ďalšia otázka je, že dôležitá do súvisu počet detí s životnosťou obyvateľstva. Takže preto je pravdepodobné, že e, o čo viac rokov žijú ľudia, teda keď sa zvyšuje životnosť, e, ak je e, menej narodených detí, tak môže sa zachovať úroveň obyvateľstva. Toto bol veľký vynález v Európe. Európa historicky je priekopník v tom, že má veľmi eh, efektívny systém reprodukcie. Eh, my už eh, roky máme poradnosť menej ako 2,1 dieťaťa na ženu, ale napriek tomu sme zachovali úroveň obyvateľstva aj to vďaka prísvalectvu, ale aj vďaka tomu, že stále žijeme dlhšie. A zároveň je tiež potrebné, aby tento počet narodených detí, ktorý klesá, aby sme boli ekonomicky produktívnejší. To znamená, aby dnes eh, zamestnanec v ehm, tretej terciárnej sfére mohol podporovať eh, a eh, troch ľudí, ktorí vstúpia do produktívneho veku 25 rokov. Takže čím viac je produktívnejšie každé pokolenie ako predchádzajúce, tak ehm, táto údajná demografická katastrofa je zažehnaná. Teda je mm, potrebné preukázať, že nie je také nutné zachovať e, alebo zvyšovať porodnosť. Je potrebné aby sme mali poradnosť, ale nie preto, aby sme e, zabezpečili takú demografickú štruktúru, ktorá umožní platiť dôchodky, ale preto, aby sme dali prežitosť všetkým ľuďom, ktorí chcú mať deti, aby ich mohli mať. E, hlavne v e, takom kontexte, kde veľmi pravdepodobne polovica ľudí, ktorí sa dnes rodia dnes, bude žiť viac ako 100 rokov ale naproti tomu my e, máme deti až e, vo veku 25 až 40 rokov. Teda e, keď e, si mladý e, v takom veku a v takej dobe, kedy sú zlé E, ekonomické podmienky, tak možno tento pár e, nebude mať žiadne deti e, v tej dobe a potom možno 100 rokov budú žiť bez toho, aby mali možnosť sa reprodukovať. Čiže um, poďme zaručiť to, že tí ľudia, ktorí um, nemajú deti, nie kvôli, um, kvôli tým ťažkým okolnostiam, eh, ktorých zasiahli v eh, tom dobe, v tom úseku života, že nemôžu mať deti, tak eh, to môže mať dopad na ich osobné životy, pretože potom budú žiť 100 rokov bez potomkov. Čo sa týka pristovalectva, my teraz vidíme, že mnoho ľudí odchádzajú zo štátov ako je Španielsko a Taliansko, vieme, že pri terajších údajoch, že väčšina ľudí, ktorí odchádzajú, sú ľudia, ktorí prišli nedávno, takže sa e, zmenili ekonomické výhľady a asi e, neboli dostatočne uspokojení a usídlení a teraz sa vracajú do svojich štátov alebo presídľujú do tretich štátov. Ne e, zhodnocuje sa tu alebo neposudzuje sa tu e, veľký odchod e, domáce obyvateľstva, hoci z ekonomického hľadiska toto má veľký dopad. Okrem toho je dôležité, aby e, migračné skúsenosti, ktoré sme zažili za posledné roky, e, nás vedú k tomu, aby sme e, opäť hodnotili demografický vývoj aj prisvolectvo. Niektorí ľudia hovoria, že Európa sa vyprázdnila, alebo Španielsko by sa mohlo vyprázdniť a toto by vyzvalo k prílivu pristavalcov. No kuriózne, um, zažili sme najväčší príliv pristavalcov a to zároveň, keď uh, najpočetnejšie pokolenia uh, začali vstupovať uh, do uh, trhu práce aj spomedzi domáceho obyvateľstva. Práve vtedy prichádzala aj najväčšia vlna prisovodstva. Prečo? Pretože vtedy bolo najviac pracovných príležitostí. A teraz, keď prichádzajú tie prázdne pokolenia, ľudia, ktorí sa e, narodili v 80. rokoch, ktorých bolo pomerne málo, tak e, na druhej strane odchádzajú aj pristovalci, takže e, tým pádom zase, že to nie je e, vzťah medzi demografickou štruktúrou a prílivom e, alebo výkon v prílivu pristovalcov, ale medzi ekonomickými príležitosťami a prílivom pristovalcov. Teraz e, sa venujeme téme starnutie obyvateľstva, kto bude platiť dôchodky. Starnutie obyvateľstva je len e, výsledkom dobrých správ, teda e, že sa na, zvýšila naša životnosť. My sme zvýšili našu životnosť o 4 mesiace na e, každý rok, ktorý žijeme. To znamená, na každých 10 rokov sme dosiahli asi e, od 2 roky životnosti viac. To znamená, ako keby dni miesto 24 hodín mali 27 alebo 28 alebo 30 hodín, ktoré sme získali e, na životnosti. Nárast životnosti nás nutí posudzovať ďalšiu, ďalší pojem a to je pojem e, veku ako pružný pojem. E, my nemôžeme e, to chápať tak, že um, ten vek, ktorý teraz sa dožívame, nebude rovnaký v budúcnosti. Človek v 60 5 rokoch veku nie je rovnaký človek, ako ktorý bol v 65 rokoch veku pred 30 rokmi ani sa necíti tak, ako sa bude cítiť človek v 65 rokoch veku o 30 rokov, a aké bude mať e, úroveň aktivity a zdravia o 30 rokov neskôr. Po druhé, narast životnosti spôsobuje, že spolužijeme e, na tej istej planete dlhšie s našimi a rodičmi, starými rodičmi a prastarými rodičmi. A toto môže viesť e, k is, e, tému súboru prevodov a mm, prenosov medzi generáciami, ktoré sú dôležité. To znamená, e, rodina so štyrmi pokoleniami už prišla. To znamená, štyri pokolenia znamená, že sú synovia, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia. Stále bežnejšie, že deti majú nejakého žijúceho prastarého rodiča. Pravdepodobne v budúcnosti bude viac e, právnukov s prastarými rodičmi ako prastarých rodičov s právnukmi. To znamená, že toto spôsobuje systém e, vertikálnej pomoci, ktorý môže viesť tomu, aby sme prehnotili túto myšlenku, že to budú musieť byť e, mladí, ktorí majú pomáhať tým starým, keď práve vidíme, že sú to tí starí, ktorí si ušetrili zdroje a bohatstvo a vlastne pomáhajú oni tým mladým. Takže takto e, vidíme, že sa akumuluje e, kapitál, e, ktorý pomáha mladším pokoleniam aj v verejnej sfére, v systéme verejnej pomoci, aj v súkromnej sfere. Keď e, si to uvedomíme, tak e, môžeme e, dávať schopnosť stále mladším pokoleniam, ktoré potom vyriešia problém, kto bude platiť dôchodky. V týchto štátoch Južnej Európy, kde sú rodinné vzťahy veľmi dôležité, okrem systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú skonštruované ako verejné systémy, môžu existovať veľké rodinné systémy, vďaka ktorým sa môžu podporovať nasledujúce pokolenia. Takže ja e, to, e, nevidím taký veľký problém e, pri posledných pokoleniach, ako oni budú vedieť využiť tú schopnosť a kapacitu, ktorú dostanú od rodičov a starých rodičov. Takže otázka, kto bude platiť dôchodky. Musíme my, demografovia, reagovať na to, že to dôchodky sa musia prispôsobiť na demografickú realitu a nie demografická realita sa má prispôsobiť dôchodkom mali by sme už prestať počítať, že koľko ľudí je v produktívnom veku a koľko ľudí je v neproduktívnom veku a mali by sme začať e, myslieť na to, že koľko prispievame každý jeden a nie počítať osoby, ale počítať celkový e, výber príspevkov do systému. Takže ak sa nám podarí zvýšiť produktivitu, tak by sme nemali tak sa obávať z toho, že tá masa produktívneho obyvateľstva sa zmenšuje. Ale tiež, ako sme videli na tých prvých grafoch, e, treba zvyšovať úroveň zamestnateľnosti a zamestnanosti medzi e, terajšími pokoleniami. V demografickej dobe, kde pokolenia, ktoré sa teraz rodia, asi väčšina z nich sa dožije 100 rokov, nemôžeme si dovoliť, aby e, v veku 55 rokov len polovica z nich pracovala. Toto sa zmení a nemôže to takto pokračovať. Takže to všetko zmeníme, tak asi naše úvahy o tom, kto bude pomáhať komu, sa budú meniť. Takže um, podľa mňa nie sú demografické výzvy, ale sú ekonomické výzvy. A riešenie je uh, v tom zvýšiť úroveň zamestnanosti a uh, zabraniť uh, znižovanie platov a zlepšiť produktivitu, aby sa nenarušil tento cyklus, e, vďaka ktorému e, je Európa známa efektívnym e, systémom. Málo detí máme, máme veľkú, vysokú životnosť, ale každé pokolenie je produktívnejšie ako pokolenie predtým. A takto zachováme nielen úroveň obyvateľstva, ale aj úroveň blahobytu. A preto vás vyzývam, aby ste sa zamysleli nad demografiou z hľadiska nových par, parametrov Zažívame e, novú demografickú dobu a mali by sme prestať e, vidieť e, budúcnosť tak, že robíme predpovede obyvateľstva, ktoré nezohľadňujú túto myšlienku pružného starnutia a že nezohľadňujeme to, že človek 60-ročný človek o 30 rokov je iný ako 60-ročný človek dnes a že tie výzvy, ktoré máme, nie sú demografické, ale hlavne sú to ekonomické výzvy, čo týka kvality práce a vzdelávania a tak ďalej. E, na juhu Európy potrebujeme, aby mladé pokolenia, mnohé z nich žijúce s e, ich rodičmi, aby boli e, lepšie vybavené, aby mohli vstúpať na trh práce, aby sa zvyšovala ich produktivita a tak ďalej. A hlavne potrebujeme pomoc tým osobám, vo veku 30 až 50 e, rokov, ktoré majú prácu, ale možno ich tá situácia im neumožňuje mať deti, ktoré by si želali, aby sme si uvedomili, že to môže mať e, dlhodobé efekty a pri tak dlhej životnosti táto skutočnosť môže postihnúť ich e, osobný alebo rodinný blahobyt v budúcnosti. Takže Chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dúfam, že som vás presvedčil, že by sme sa nemali tagovať e, kvôli e, tým e, myšlienkam o demografických výzvach, ale skôr o ekonomických výzvach, ktoré máme pred sebou. Ďakujem pekne. Teraz... Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne za úvod. Ďakujem pani predsednička za slovo. Musím priznať, že som trošku, prizna, že som trošku prekvapený a komunikačnému vedcovi sa nestáva tak často, že ho pozvú, eh, aby hovoril o koheznej politike. Ja nie som ani demograf a preto vám ponúknem trošku jednoduchšie jedlo na strávenie. Existuje táto štúdia o podpore ženských dôvodov a Um, európske poradenské štruktúry by mali pomôcť ženám byť schopné im poradiť? na ich ceste po, k vytvoreniu si vlastnej existencie. Vieme, že demografický vývoj si vyžaduje, aby ženy dlhšie pracovali tak v Nemecku, ako aj v iných európskych krajinách. K tomu patrí aj podpora um, vytvorenia si vlastnej existencie. Potom si môžete sami o tom popremýšľať že či samostatná existencia je len akýmsi bypassom alebo východiskom, ak sa pozrieme na to, že v tradičných pracovných pomeroch by malo panovať viac pružnosti. Ak by tomu tak bolo, tak by ženy potom nemuseli siahať po týchto riešeniach vytvorenia si samostatnej existencie. My sme sa snažili zabezpečiť spoluprácu na základe akejsi ženskej rady, ktorá e, súvisí s e, úverovým inštitútom Hypovereinsbank v Nemecku. A neviem, do akej miery momentálne funguje e, podpora pre ženy, ktoré si chcú založiť vlastnú existenciu, ktoré chcú byť samotným, samostatnými podnikateľkami. Ehm, snahou je získať ženy Um, do vysokých uh, priemyselných pozícií a tieto by mali potom podporovať ďalšie ženy, aby sa stali samostatnými podnikateľkami. Pre nás vystáva otázka, mali sme veľmi obmedzený finančný rozpočet, vznikla otázka, ako sa vôbec dá dostať k tým ženám, ktoré už samostatne podnikajú. Táto agentúra, ktorú som spomenul, je súkromno-verejným partnerstvom. V každej nemeckej spolkovej krajine existuje filiálka. Samotná agentúra funguje v Bádensku-Württembersku a jedno pracovisko je aj na ministerstve hospodárstva. O čo vlastne ide v samotnej štúdii? Čoraz viac žien si vytvára vlastnú existenciu, takže začnú same podnikať. Je to všeobecný trend v Nemecku, pretože pri rastu pretože pri rastúcej nezamestnanosti eh, rastie aj trend vytvárania vlastných firiem ženami, avšak je jednoznačné, že ženy to robia inak než muži. Robia to nebadane, sú menej ochotné vstúpiť do istého rizika. Neznamená to však, že by boli menej úspešné. Myšlienkou naše štúdie bolo zistiť niečo o osobnosti, o charaktere týchto žien, a zistí taktiež niečo čo, o tom, čo ich motivuje, čo ich poháňa, ako e, začínajú podnikať, ako prekonávajú bariéry a najmä sme sa zamerali na tému mentoringu. Metodicky sme pokračovali s touto agentúrou, ktorá nám dala k dispozícii databázu s údajmi 8 tisíc žien, ktoré už samostatne podnikajú. V posledných dvoch rokoch dostali tieto ženy poradenstvo a je typické, že po tomto poradenstve sa údaje nezhromažďujú, nevyhodnocujú. Bolo to veľmi náročné tieto informácie zhromaždiť. A robili sme taktiež akúsi anketu medzi mentormi, pretože sme sa chceli dozvedieť niečo o tomto procese zakladania vlastného podnikania. Um, pýtali sme sa uh, samotných žien, ale aj týchto mentorov, um, aby sme mali akési porovnávacie veličiny. Začnem samotným príkladom Dokázali sme sa spojiť so 424 ženami a vidíte, že aj vek, v ktorom ženy si zakladajú firmy, je dosť pokročilý. 40,5 roka v priemere, to znamená, že ženy sa vydávajú cestou podnikania relatívne neskôr, majú veľmi vysokú úroveň vzdelania, tento svoj zámer diskutujú už vopred s mnohými ľuďmi, aby dostali podporu a až potom, keď ju cítia, si tú firmu naozaj založia. V akých oblastiach si zakladajú firmy, dúfam, že to vidíte na slajde. Najväčšia oblasť oranžovo vysvietená to sú servisné služby, služby, za tým sa skrývajú napríklad opatrovateľské služby, firmy na čistenie objektov, zasielateľské služby a najmä také odvetvia, kde sa obvykle vytvárajú samostatné firmy, skôr v takých oblastiach, ktoré sami opisujú ako kreatívne. Súvisí to s množstvom žien, ktoré sa rozhodnú samostatne podnikať a venovali sa často sociálnym vedám alebo humanitným vedám, umeniu, menej je to prírodovedická alebo technická oblasť alebo ekonomická oblasť. Iné oblasti, ktoré sú silne zastúpené, napríklad mediácia, konzulting, reklama, komunikácia, tam ženy veľmi s obľubou zakladajú firmy ehm, samotné ženy sa môžu atestovať v týchto odvetviach. A ženy samé vravia, že sú potom samotným jadrom svojej firmy, radi zakradajú firmy samé alebo vo dvojici a hľadajú takú situáciu, ktorá e, ich oslobodí od e, akéhosi pocitu nevoľnosti, ktorý, e, od pocitu um, priviazanosti k pracovnému miestu, ktoré mali predtým. Potom rozmýšľajú nad tým, ako sa to dá spojiť s rodinou, alebo uh, ich vedie k založeniu firmy všeobecná nespokojnosť tým, že sa nemôžu presadiť ako osobnosti v práci. Je tam veľmi veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Ak porovnáme štúdie z roku 2012 z Nemecka, ktoré vravia, že až do 60 celkového počtu probantov mužov, ktorí si zakladali firmy, pochádzalo spomedzi um, nezamestnaných. Toto súvisí s inými cieľmi, ktoré majú muži a ženy pri zakladaní firmy ženy sú o mnoho menej pripravené e, robiť kompromisy. Mnohí muži sú skôr pripravení robiť určité ústupky, čo sa týka existencie rodiny, starostlivosti o rodinu. Pre ženy je to naopak ústredná úloha ak e, majú ženy pocit, že sa e, vytvorenie firmy nedá spojiť s rodinou, v zásade sa rozhodnú firmu nezaložiť. Tiež sme si kladli otázku, ako v súčasnom systéme subvencií to vyzerá, či ženy majú pocit, že majú dosť podpory, ako vnímajú štruktúru zakladania samostatnej existencie. Ženy e, sa cítia byť závislé od e, určitých e, bežných programov v jednotlivých spolkových krajinách e, existujú takéto aktivity. A celkom konkrétne v porovnaní s mužmi zakladajúcimi vlastnú firmu z pravidla je vyššie sebavedomie mužov prítomné, taktiež prezentácia projektov pred možnými investormi vyzerá inak než v prípade žien. Má to potom za následok štruktúrálne nevýhody, ktoré potom ženám bránia v hladkom priebehu zakladania vlastnej existencie. Pýtali sme sa mentorov, či mali dojem, že ženy boli výrazne skeptické v procese zakladania firmy. Mentori nám to potvrdili, že to tak bolo a dokonca potvrdili vyššie percento, než sme my predpokladali. Dokonca situácia je pre ženy zakladajúce si samostatnú existenciu horšia než pre mužov. Potom um, zneli otázky ako je možné zjednodušiť tento proces, ako možno zabezpečiť úspešnosť firmy. V posledných rokoch sa mentoring rozšíril, takže toto by bolo riešenie. Bolo pre nás zaujímavé, že jestvujúce programy sú relatívne neznáme. Mnohé ženy by rady takýto mentoring využili, avšak vôbec nevedia, kto to poskytuje, kto by bol hodnou kontaktnou osobou, kontaktným miestom, dokonca najmä v bývalom východnom Nemecku sme našli celý rad žien, ktoré nám povedali, mentoring, existuje vôbec niečo také? Tie, ktoré však eh, mohli mentoring využiť, eh, z neho výrazne profitovali, najmä z podpory v otázkach daňového práva, celkovo vo finančných a právnych otázkach zakladania vlastnej existencie, Mm, účtovníctvo, také bežné praktické veci. Lokálne zastúpenia obchodných komôr, ale aj mentory, ktorí s nimi pracovali, im poskytli výraznú podporu. Čo je zaujímavé, zistili sme výrazný rozdiel medzi ochotou a vôľou žien a mužov zakladať vlastné podnikanie Volá sa to podnikateľská klíma. Je zaujímavé, že v Nemecku sú určité regióny, juhozápad, Bavorsko, Bádensko-Württembersko, ktoré sú silné ekonomicky a tam však majú ženy najmenšiu podporu. Na východe a na severe Nemecka majú však ženy pocit, že mali dobrú podporu. Pravdepodobne to súvisí s eh, chápaním klasickej úlohy ženy v spoločnosti v týchto regiónoch. A posledný aspekt, ktorý bol pre nás zaujímavý, už som uviedol na úvod, že som z oblasti komunikácií. Pre nás preto bolo zaujímavé zistiť na začiatku novej mediálnej revolúcie, aké dôležité sú sociálne médiá v procese zakladania podnikania. Logika vecí to napovedá, je to jednoznačne jasné. Avšak pre ženy to hrá o mnoho menšiu úlohu, skôr to využívajú ako marketingovú platformu, ponúkajú svoje služby, svoj, svoj tovar. Um, nevyužívajú však až tak veľmi uh, um, to, toto publikum na sociálnych sieťach ako potenciálnych klientov alebo nachádzanie obchodných partnerov alebo vytváranie e, sieti kontaktov sa nevyužíva až tak veľmi. Je pre nás zaujímavé, aké kontaktné siete potom využívajú tie ženy, ktoré úspešne založili firmu. Bude to pre nás taký nový výskumný aspekt a tým pádom sa dostávam k záveru mojej stručnej prezentácie. Mám tu niekoľko reálnych príkladov, e, síce po nemecky v písomnej forme, ale s anglickým zhrnutím vzadu to budete mať k dispozícii. Ďakujem pekne. Thank you. I, I just wonder whether this is only predsedajúca, neviem, e, či len tu e, na predsedníckom stole sme neobdržali e, vaše slajdy, ale ak by ste nám to mohli poskytnúť, môžete nám aj vašu prednášku zaslať e, mailom. Takisto aj váš predrečník, pán kolega z Barcelony, tiež by nám mohol poslať e, svoju prednášku mailom. Ďakujeme pekne. Vypočuli sme si teda štúdie. Vypočuli sme si teda Um, expertov, ktorí viac menej sa vzájomne doplňali a predstavili na výsledky štúdií a teraz by som otvorila priestor pre diskusiu. Tak Kerstin, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani, predsedajúca. pani predsedajúca. Ja som teraz e, tú správu, ja som mala tú príležitosť pripraviť správu o demografickom starnutí populácie a vlastne to, čo, čo, o čom ste hovorili aj vy, tomu sme sa vlastne aj my venovali a môžem povedať, že vlastne všetko je to na tej správnej ceste podľa toho, čo ste aj vypovedali. To, čo bolo pre nás vždy veľmi dôležité, je vidieť demografiu nielen ako riziko, ale vidieť to ako príležitosť e, o čom ste vlastne aj vy hovorili a vieme už, že čo sme sa dnes dozvedeli, že tí, čo sa dnes narodia, tí sa dožijú zrejme 100 rokov, tak e, to je výborné, ale dôležité bude potom, aby sa dožili toho tých 100 rokov v zdraví. A ja som sa týmto otázkam aj vo svojej správe taktiež venovala, ktoré sa teda týkajú demografického stárnutia, takisto aj to, aby táto otázka bola zohľadnená v štruktúralnej politike, koheznej politike a vlastne do roku 2006 nehrala demografia vonkoncom žiadnu úlohu v týchto jednotlivých um, fondoch a týchto projektoch teraz už aspoň sa spomína. Ja tiež pochádzam z, ja pochádzam z pomerne e, regiónu, ktorý je bohatý, z Bavorska, ale aj v Bavorsku takisto vieme, že sa jednoducho mení aj štruktúra populácie a podobne. Um, napríklad e, z, z, často ľudia odchádzajú e, alebo prichádzajú z vidieka alebo ľudia odchádzajú z vidieka, pretože tam nie sú možnosti ani práce, ani vzdelávania a tým pádom dochádza ku koncentrácii ľudí v mestách. E, takisto aj e, teraz bavarská vláda teraz sa tomuto venovala a povedala, že nie je predsa možné, aby niektoré regióny sa úplne vyľudnili a v niektorých regiónoch sa bude veľmi intenzívnym spôsobom zvyšovať počet obyvateľov. Tak e, a všetci tí, ktorí sa tí stiahujú do mesta, tí predstavujú potom problém s bývaním Takže je potrebné vybudovať infraštruktúru pre bývanie a zo všetko, čo s tým súvisí pre týchto prichádzajúcich a podobne. Ale myslím si, že dobre sme aspoň na dobrej ceste minimálne v tom, že už sme začali o týchto veciach diskutovať a že o tomto budeme musieť v budúcnosti diskutovať spoločne s regiónmi. Ja by som ešte chcela sa vyjadriť k porodnosti. Vy ste tiež hovorili o Európe, ale existujú aj E, niektoré regióny, ktoré e, možno, že nepatria do EÚ, ale keď sa pozrieme na Norsko, napríklad v Norsku teraz majú e, vyššiu porodnosť, a to práve preto, že tá veľká téma spojiť súkromný s Eh, alebo ten súkromný život s pracovným životom, práve preto, že v Norsku sú veľké možnosti ponuky pre, pre ženy, pre matky, jednoducho množstvo zariadení pre starostlivosť o deti a podobne, takže to určite malo vplyv na zvýšenie tejto porodnosti. A potom ešte by som chcela povedať jednu vec. My od 90. rokov mali sme eh, množstvo eh, firiem, ktoré vznikali z, kvázi akože vznikali z živnosti a boli to vlastne určité, určité však často nie všetkým sa podarilo byť úspešnými, ale určite um, je ja si myslím, že jednoducho musíme k tomu pripraviť aj príslušný e, zákon alebo pracovný zákon, čiže nie, nie vždycky je takáto, je, je, je zakladanie živnosti tým správnym riešením a myslím si, že treba ponúknuť ženám aj mužom rovnaké šance na pracovnom trhu. Ďakujem pekne. Predsedajúce, ďakujem pekne. Teraz Lambert van Nistelrooy. Ďakujem pekne je veľmi príjemné či pekné teraz e, koncom e, roku e, vypočuť si rôzne veľmi pozitívne vyjadrenia z týchto všetkých správ. A myslím, že keď sa pozrieme na otázku, ktoré súvisia s demografickými zmenami, vidieť to pozitívne. Vypočuli sme si tu viaceré vyjadrenia na adresu problému aj na to, aká je situácia na vidieku, aká je situácia v mestách, ale e, celkovo je to možno treba vidieť ako pozitívny trend. E, sú tu rôzne programy, ktoré, ktoré existujú na rôznych úrovniach a v tejto súvislosti mám dve otázky. E, už ale sme svedkami toho, že sa znižuje počet obyvateľov. Možno by sme to mohli vidieť na báze rôznych kritérií. Určite treba vidieť príjem na hlavu na obyvateľa, ale tiež dochádza k určitým zmenám v otázkach súvisiacich s migráciou populácie. Tiež je tu otázka vitality populácie. Takže sú tu rôzne úrovne vnímania a keď sa dívame na to, akým spôsobom sa znižuje počet obyvateľov, tak ja neviem vlastne, že či existuje nejaká otázka, nejaká odpoveď na, na, ten, na túto otázku, akým spôsobom to máme riešiť takýmto spôsobom. A myslím si, že naozaj tento vývoj je dynamický Ďalej by som sa chcel dotknúť otázky od úlohy infokomunikačných technológií pri rozvoji rôznych programov a už e, aj staršie generácie sú zapojené do využívania rôznych e, technológií a preto je potrebné zabezpečiť e, dostatok broadbandu a takisto to sú, znamená predovšetkým toľko, že nie je v modernom svete už potrebné bývať hneď priamo v centre mesta, ale že môžete aj byť trošku vzdialení od centra a stále môžete e, dostať všetky informácie. Takisto stačí len, keď vám budú poskytnuté príslušné služby. Takže ja musím na chvíľku odísť, ale vrátim sa určite sem, a pretože mi sa mi páči, aká je tu pozitívna nálada celkovo na tomto vypočutí. Ďakujem pekne. E, škoda, že tu nie je váš kolega, ktorým bolo na programe. On je z Národného inštitútu Národného úradu pre štatistiku a možno by bolo dobré zabezpečiť dobrú spoluprácu medzi rôznymi výskumnými inštitútmi, ktoré sa venujú rôznym otázkam, pretože je dôležité zdieľať informácie. Teraz Viktor Boštináru. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým dovolte mi, aby som to poďakovala rečníkom, teda trom, pre, trom rečníkom, ktorí mali veľmi dôležité prezentácie, ktoré pokrývali tri úrovne. Jedna vec je, že Európa 28 členskými štátmi má veľmi zložitú demografickú situáciu a že tie výzvy medzi jednotlivými regiónmi sa líšia keď sa pozrieme na Škandináviu, na jednej strane napríklad, alebo Španielsko, Portugalsko, Grécko, Južné Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, tak e, sú, veľk, sú medzi nimi veľké rozdiely. No, ja nie som sociológ, ale aj tak by som e, vám tu chcel nadostrieť perspektívu z chudobnej krajiny, ako je Rumunsko. Sú tu niektoré prvky, ktoré neboli spomenuté vo vašich štúdiách a takisto predstavujú výzvy keď chceme si určiť, e, akú spoločnosť e, chceme mať v budúcnosti. Ja budem hovoriť o dopade krízy, ktorá, e, ktorá sa v posledných rokoch ešte zhoršila. Vidíme, celkovo sme svedkami svetkami e, redukcie populácie, ale tá populácia sa znižuje e, v južnej časti Európy v dôsledku toho, že občania z juhu odchádzajú do iných európskych krajín, aby tam pracovali. Asi to je výhodné pre týchto jednotlivcov, ale pre spoločnosť je to určitým spôsobom od e, únik mozgov Nuž a však potom vlastne sú to e, potom vlastne to povedie k tomu, že vlastne sa, keď tam nie sú a ľudia, tak potom vlastne postupne e, odtiaľ odíde aj, odídu aj firmy a podobne a bude tým pádom aj chýbať e, tá odbornosť. A toto samo o sebe by ešte nemuselo byť nebezpečné, že všetko, že, že tá kvalifikácia odíde, ale skôr to, že keď máte nízke vzdelanie, tak máte aj nižšiu šancu nájsť si prácu v budúcnosti, či už to je doma alebo v zahraničí. A Takisto mm, ste potom predmetom e, horšej e, kvality zdravotníckej starostlivosti a zlá kvalita zdravotnej starostlivosti spôsobuje potom e, nižšiu dĺžku života. Napríklad v Rumunsku máme veľmi vysokú umrtnosť novorodencov a to je naozaj vec, ktorú treba napríklad preskúmať naozaj seriózne. Ďalej potom je tu problém s nezamestnanosťou, osobitne nezamestnanosť mladých to má veľmi silný negatívny vplyv na mladých e, a nejde iba o Španielsko a Grécko a Taliansko. E, to platí rovnako aj pre Rumunsko a tam vzniká u mladých obrovská nedôvera. Vedie to potom k e, nedostatku ochoty samozrejme zakladať rodinu. Všetci vieme, aké sú náklady na na rodinu, koľko stojí bývanie a keď nemáte prácu, tak e, určite sústredujete všetku svoju energiu na to, aby ste tú prácu získali, aby ste mohli mať e, kariéru a potom to vedie k takému svetu, kde každý funguje sám za seba. A myšlienka budovania rodiny sa úplne stráca. A porodnosť určite predovšetkým súvisí s e, podporou rodiny alebo s rozvojom rodiny. A keď sa strácajú rodiny, no, tak sa znižuje pôrodnosť. A celá demografia sa vlastne mení na akúsi už len ilúziu. Takisto rozdiely medzi vidiekom a mestami. Napríklad Rumunsko v súčasnosti napriek celkovému pokroku sú príležitosti pre mladých ľudí na vidieku, aby mohli mať vzdelanie alebo, prístup k vysokému, vysokoškolskému vzdelaniu. To sú, sú také možnosti asi ako v 30 rokoch. Len asi 4 vidieckého eh, obyvateľstva ide študovať na vysokú školu. Nuž a táto, tento nedostatok perspektívy predstavuje obrovské premárnenie ľudských zdrojov. A to, že máme takisto množstvo, stále viac ľudí, ktorí sú veľmi málo kvalifikovaní a tým pádom môžu získať len tie najmenej uznávané práce, a ktoré sú aj tým pádom najmenej e, platené práce takže vlastne to potom na nich má celý ten negatívny dopad. Takisto, keď hovoríme o dôsledkoch politiky šetrenia, spomenul to pán eh, zo Španielska, ehm, šetrenie malo tri ciele Predovšetkým bolo treba znížiť výdavky vo verejné výdavky, tým pádom došlo k zníženiu výdavkov na verejné na vzdelávanie, zdravotníctvo a tiež e, došlo k zníženiu výdavkov na mm, verejnú správu. No už e, to je v poriadku, že došlo k takémuto zníženiu, ale ich e, dopady týchto šetriacich politik sú devastujúce, pretože vlastne vytvorili určitú takú demografickú štruktúru v spoločnosti, ktorá sa podobá na spoločnosť zo začiatku 20. 20. storočia a nie na spoločnosť 21. storočia, teda eh, éry infokomunikačných technológií neviem, či sa, táto, či sa to dá vyriešiť eh, koheznou politikou, ale každý členský štát bude musieť hľadať svoje vlastné prostriedky. A napokon je rovnako dôležité zabezpečiť nové investície a v takých krajinách, ako je Rumunsko, Bulharsko a ostatné nové členské štáty. Eh, sú tam často aj eh, sektory high-tech, ktoré by prišli, ale majú nedostatok pracovných síl, pretože nemajú dostatočnú kvalifikáciu. Čiže ľudia sa ako si pripravili na také prchavé prostredie a sú jednoducho ochotní prijať eh, akúkoľvek prácu aj na obmedzené obdobie a vlastne tým pádom nie je možné akoby vytvoriť, vybudovať tých kvalifikovaných ľudí. E, keď príde zahraničná firma, ako napríklad Mercedes, oni prídu do Rumunska, pretože majú tam nízku, e, že platia nízku mzdu. A oni povedia, že potrebujeme mnoho inžinierov my však toľko inžinierov potom k dispozícii nemáme, tak e, my tým pádom budeme už len úplne odsúdení na to, aby sme sa ešte, aby sa naša situácia ešte viac zhoršila. No i keď politici nie veľmi radi hovoria nepríjemnú pravdu, ale Európa doteraz vlastne nemá žiadnu imigračnú ani migračnú politiku a Európa čelí veľkému demografickému problému, ktorý je skutočný, aj keď budeme hovoriť o štatistike, koľko chceme. No, štatistiky viac menej sú na to dobré, aby nám e, vyplňali akýsi argumenty, ale, ale pri hľadaní tej politiky Ehm, budeme musieť nájsť nejaké eh, európske riešenie problému. A um, budeme eh, musieť mať aktívne obyvateľstvo, ktorá, ktoré prevezme um, tieto pracovné miesta, tieto úlohy. Musíme sa pozrieť na eh, západný štýl ekonomiku, kde máme veľký počet migrantov z mimo EU alebo z nových e, európskych občanov. Nie sú to migranti dokonca aj keď David Cameron si myslí, že sú migranti. Tieto západné spoločnosti musia zamestnávať migrantov, pretože buď neprodukujú dostatok pracovnej sily, alebo pracovná sila, ktorá majú, neakceptuje výkon tých, tejto práce, vykonovať túto prácu. Takže majú veľa migrantov, e, ktorí prichádzajú zvonka, potrebujú mať k tomu stratégiu. Bez demografickej stratégie Európska únia ostáva ideálnym e, experimentom v histórii ľudstva. Ale demografia môže byť e, veľkou prekážkou prežitia EÚ ako globálneho konkurenta Musíme si predstaviť Čínu. Čína teraz mení svoju demografickú politiku. My e, meníme naše dôchodkové systémy. Čína potrebuje dôchodkový systém pre 800 miliónov ľudí. Potrebujeme tieto veci vnímať strategicky, dlhodobo, pretože ak eh, len predstierame, že eh, nachádzame odpovede, tak nachádzame nesprávne odpovede. Ďakujem, Maria. Muchas gracias. Eh, Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať profesorovi Albertovi Stevovi za tú snímku, ktorú nám dal o mape, o mape európskeho obyvateľstva a hlavne mapy e, obyvateľstva južných štátov, aj môjho štátu Španielska. E, som vďačná aj za istý optimizmus, pretože ako politička Okrem týchto otázok, ja chcem vedieť, aké sú predpovede do budúcnosti a dovody krízy. Pretože teraz e, prúzne starnutie, samozrejme, ale koľko rodín dôchodcov naďalej ehm, vydržalo svoje rodiny. Ja hovorím o Madride, kde ja bývam e, zatiaľ e, ich peňaženka e, sa zmenšuje a um, počet mladých nezamestnaných narastá. Ja um, súhlasím, že uh, treba uh, zvyšiť ich produktivitu, ale sú to stále výzvy. Nie som si taká istá, no pred uh, pár týždňami, keď Národný štatistický úrad nám dal túto snímku španielských miest, teda veľkých miest, kde sa sústredí obyvateľstvo a v súvislosti s so um, sociálnou aj územnou koheziou som si všimla, že teraz sa predlžuje v dôchodke veka, že 1,07 miliónov e, domácností e, dnes e, je nad 65 rokov a že 3 z každých z každého štvrtého, z každých štyroch dospelých žije o samote. A to je 1,2 miliónov voči 29 e, e, miliónom a že 4 e, z ľudí, ktorí predstavujú španielskú domácnosť v 1970, tak v 2011 to už sú iba dvaja. Ale hlavne som si všimla, že 55,4 španiel, percent španielských párov nemá deti. A to sú údaje z roku 2011. A dopad krízy e, pre mňa e, ako osoba političkou, čo by som chcel vedieť, aké bude mať e, predpade, pretože tie zmeny, ktoré nastali, nielen od 2008, ale aj ďalej, ako sa zmenia tieto mesta, ktoré, ako vieme, Európa starne, ale juh starne oveľa viac. Gracias, Maria. E... Ďakujem, Maria Jens Nilsson. Ďakujem pekne. Budem stručný. Chcem sa venovať dvom bodom. Poprvé, bol som politicky zodpovedný za regionálne programy v severnej časti Švédska. Asi počas 10-15 rokov bol som na tomto procese aktívne zainteresovaný. Uh, Pardon. A my sme sa opakovane venovali výzvam demokratického vývoja. Toto sme potom zahrnuli do stratégií, potom sa vypracovali programy, ktoré neboli síce priamo spojené s touto témou, ale, ale boli určitou formou riešenia pre túto tému. V severnom Švédsku sme zistili, že za posledných 20 rokov sa tam samozrejme znížil počet obyvateľstva celkom postupne, A samozrejme, že tam máme veľké lesné plochy, ktoré sú riedko osídlené a je samozrejme jasné, že ľudia odtiaľ sa stiahujú preč a tým pádom sa znížil prirodzene počet obyvateľstva, ale nejakým spôsobom si s tým dokážeme poradiť. A v posledných rokoch sme zistili na prekvapenie, že na jednej strane celkom na severe došlo k určitému vývoju, pretože sa ďalej globálne vyvíja svet a na druhej strane zistujeme, že obyvateľstvo pracuje tam, kde, kam sa môže e, dostať krátkým letom, lietadlom a zase e, letieť naspäť domov. Takže je to taký fenomén novodoby. Iní zase vraveli, že sa e, snažia strategicky ponúkať vysokoškolské vzdelanie napríklad vo veľkých mestách ja hovorím napríklad o relatívne malých mestách no, v porovnaní s veľkými európskymi mestami a toto potom ľuďom môže pomôcť vytvárať pracovné miesta. Avšak stále tu badáme trend migrácie a pristahovalectva najmä na juhu. Máme teraz takúto krízu, kde veľa ľudí hľadá novú, novú krajinu, kde by mohli žiť Imigrácia je pri nás a pre nás aj strategicky dôležitou otázkou, ako je možné navýšiť počet obyvateľstva napríklad takýmto spôsobom dlhodobo. Like to, to Ďakujem, chcela som len využiť príležitosť eh, položiť aj otázku, alebo poslednú otázku. Rozumieme, že prečo máme spoločnosti, kde mladí ľudia e, hľadajú prácu a zároveň sú také spoločnosti, kde mladí ľudia vlastne zakladajú si živnosti, firmy, hľadajú si východisko sami, že že vyzerá to ako by v Španielsku no tá mladiež čakala, že niekto príde a im nejaký job ponúkne. E, vy ste tiež hovorili o niektorých e, viac e, generačných e, firmách, že to e, stále teraz akoby sa podporovalo, alebo že napríklad keď mladý človek nemá prácu, tak vlastne ho sponzoruje starý otec napríklad a že vlastne toto je akoby nová úloha pre starších e, vlastne pomáhať mladým alebo ich podporovať e, alebo im poskytnúť prostriedky a e, podobne. Takže teraz by som ešte dala slovo naspäť trom rečníkom, mm, keď sa rozhodnete medzi sebou, že kto v akom poradí vystúpi. Nech sa páči. Ďakujem pekne eh, aj za vaše otázky, aj pripomienky. Myslím si, že sú tu také štyri otázky, ktoré sa javia ako najdôležitejšie. Prvá vec eh, sa týka podpory pôrodnosti, teda plodnosti Samozrejme, že keď chceme, e, môžeme diskutovať o tom, že či chceme mať viac detí, či nie, ale ľudia by mali mať možnosť rozhodnúť, e, koľko detí by chceli mať. No a keď sa pozrieme na jednotlivé politiky v rôznych krajinách, tak e, mám na strane 36 obrázok, ktorý jasne ukazuje za Európu, že pôrodnosť je vyššia v severských krajinách Škandinávii a aj v, vo Francúzsku, kde existujú politiky, ktoré aktívne podporujú rovnováhu e, súkromného a pracovného života a sú veľké možnosti podpory žien. Čiže my, keď chceme, aby aj ženy boli zamestnané a zároveň chceme, aby aj bola pôrodnosť, tak musíme prijímať takéto politiky. Potom druhý dôvod je, je technologický pokrok alebo technologické inovácie Ehm, to je dôležité, pretože technológie dnes poskytujú alebo podporujú nový systém poskytovania služieb aj pre najvzdialenejšie regióny, aj pre staršie osoby, aj pre osoby s postihom. Um, toto je určite oblasť, do ktorej môžeme investovať, eh, vzdelávanie e-learning, teda vzdelávanie na internete, rôzne služby, ktoré sú k dispozícii na internete. A to sú vlastne nové trhy, pretože starší občania sú vlastne v podstate predovšetkým spotrebitelia takisto cestovný ruch, eh, existujú cestovné kancelárie, ktoré sa sústredujú práve na starších eh, turistov a takže toto sú príležitosti, na ktoré by sme sa mohli dívať. Takisto je možno treba urobiť viac výskumu o tejto otázke a, a akú politiku pripraviť a zabezpečiť vyhodnocovanie a monitorovanie na báze informácií a na báze skúseností. Potrebujeme viac e, e, mať možnosť e, vyhodnotiť, čo funguje, čo nie, pretože inak každá inštitúcia robí svoje vlastné vyhodnocovania a akoby je to také osamotené. Potom ďalšia otázka súvisí s dopadom krízy. Určite táto kríza bola eh, jednou z najhorších, alebo je jednou z najhorších eh, už od 30. rokov a stále nevieme, aký bude dlhodobý dopad. Eh, niektorí si myslia, že existujú určité štruktúrálne dôsledky tejto krízy, že to nie je len taký krátkodobý účinok a že tiež mohla prispieť k demografickému vývoju, pretože naozaj došlo k zníženiu porodnosti Ehm, zhoršuje sa zdravotný stav. A ehm, vlastne musíme vidieť, že akým smerom sa oberáme. Ak naozaj dochádza k schudobneniu spoločnosti, tak, tak zrejme aj tie trendy, ktoré sme predpokladali, sa budú musieť eh, tomu prispôsobiť. Ďalej, E, pokiaľ ide o migráciu. Určite v týchto krajinách e, v južnej časti Európy, kde sú ľudia s vysokým vzdelaním, opúšťajú krajiny, no a tým pádom tam vzdelaní ľudia chýbajú. A je zaujímavé, že napríklad v prípade Litvy, ktorú sme predkladali v rámci našej správy, no, oni pripravili takú politiku, aby, aby prilákali späť e, mladých vzdelených e, litovcov, aby pomohli rozvoju svojej krajiny. Takže sú aj v takejto oblasti politiky. Ďalej, pokiaľ ide o problém um, sa, s, možnosti um, zakladať si živnosti alebo jednoducho byť eh, samostatne zárobkovo činné osoby. Je to možno, že čiastočne možnosť riešiť eh, problém, ale zase často nie je možné zabezpečiť alebo dostať pôžičku. Pre ženy je to často horšie, že nemajú možnosti získať pôžičku, majú oveľa eh, viac obmedzení v porovnaní s mužmi tak keď nebudeme tiešiť tieto otázky, tak sa nám nikdy nepodarí vidieť mladých ľudí, mužov a ženy, aby si zakladali e, firmy, alebo aby si toľko žien založilo firmu, koľko si založí mužov. Ďalšia dôležitá otázka je e, počet starších osôb, ktorí žijú dlho, ale žijú osamotene. Na jednej strane je to dobré, že žijú dlho, ale teraz vzniká problém, že je tu množstvo ľudí, ktorí sú 85 plus a kto sa o nich stará? No zvyčajne, zvyčajne žena v rodine. A kto sa o tieto osoby bude starať e, v budúcnosti? To je naozaj problém, ktorý treba riešiť a tiež e, súvisí s demografickým trendom. Takže sú to síce áno, ekonomické výzvy, ale zároveň musíme úplne zrevidovať to, akým spôsobom sa dívame na rozvoj ekonomiky a na pracovný trh. E, chceme, aby ľudia pracovali dlhšie, chceme, aby ženy pracovali, aby neboli doma, e, chceme zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých a pre starších občanov taktiež, tak musíme to začať myslieť inak. Predsedajúca, ďakujem. E, ďalej, ďalší rečník. K tej otázke o porodnosti e, zjavne sú potrebné všetky tie podriky, ktoré existujú a ktoré si môžem predstaviť, aby sme podporili porodnosť e, žien a aby mali viac detí a e, celá táto debata o zlučení a zosladení pracovného rodinného života, čo uľahčí porodnosť. No, nečakajme zázraky. To hovorím preto, že dnes ženy sú ženy, ktoré nemajú deti zo štyroch dôvodov. Stále viac osob, ktoré nechcú mať deti. A tu je zmena hodnot e, v tom, že e, vidia e, deti ako spôsob zabezpečiť si budúcnosť a osoby, ktoré to nechcú vidieť prostredníctvom manželstva, ale prúžnejších foriem vzťahov. Takže chcú mať stále otvorenú budúcnosť a e, chcú mať stále príležitosti a chcú si užívať život a nechcú sa obmedzovať alebo uzatvárať tým, že by mali deti. E, ďalší dôvod je e, veľká skupina osôb, ktoré by chceli mať deti, ale nemajú s kým. Teda stále viac je osôb v mladom veku, ktorí nežijú vo vzťahu a e, to nám hovorím, že môžeme mať politiku na zosladenie pracovného rodinného života, ale politika e, nestačí na to, aby sme e, pozbudzovali e, trh s vzťahmi. E, ale možno to žartujem, ale je to realita. A je to mm, téma e, rozličných a odlišných očakávaní od toho, čo predpokladá prináša rodiny a manželské života. keď to hovoríme o rozdieloch medzi e, rodmi a nerovnosťami, tak tam, kde je viac e, rovnosti, sa sparuje viac vzťahov, viac ľudí a kvalitnejšie páry sú to a tieto páry tým pádom logicky majú viac detí. A v Španielsku je 55% mužov od veku 20 do 40 rokov, ktoré nežijú nežijú v páre vo vzťahu. To je e, veľká väčšina. Potom sú ľudia, ktorí um, žijú vo vzťahu a mohli by mať deti, ale povedia si, že teraz nie, chcem ich mať neskôr. Uh, e, toto ovplyvňuje naozaj kríza. Myslím si, že uh, tu na, um, všetky možné politiky na zosledenie um, pracovného rodinného života, aby pomohli týmto párom mať deti teraz a neodkladať to na neskôr. A to by som povedal, že tieto politika um, ehm, zosladenia v tých ďalších skupinách by nemala veľký vplyv. A um, ďalšia skupina sú ľudia, ktorí teraz si hovoria, že teraz nie, ale keď už chcú mať deti, už je príliš neskoro. Je príliš neskoro, pretože v veku 40 rokoch je možnosť ženy otehotnieť e, menšia a napriek e, tým pomociam, ktorú máme teraz, e, asistovaná reprodukcie je obmedzená. Ehm, tá možnosť a nakoniec nemajú deti. A problém porodnosti, viem, že Španiel Španielsku e, nespočíva e, až tak v tom, že e, ženy, ktoré majú deti, že ich majú málo, ale že tie deti, že mnohé ženy deti nemajú vôbec. Takže ženy, ktoré teraz majú 50 rokov, tak 65% žien priemere malo dve deti a teraz nakoniec 25 až 20% žien nebude mať žiadne deti. Takže čo sa stane s tými, ktoré nemajú žiadne dieťa a z akého dôvodu nemajú žiadne dieťa? Ja si myslím, že e, veľká časť z tých žen, ktoré nebudú mať žiadne dieťa, e, je to otázkou, e, že nemá partnera, že nemala ideálnu situáciu na to, aby mala deti. Takže ja si myslím, že ten problém je zložitejší. A nespočíva to len v tom, aby sme im dali tie stimuly, ktoré sú potrebné a tých stimulov im treba dať veľmi veľa, ale tá štatistika, tie dôvody sú trošku zložitejšie, takže podstatné, že e, nemajú, alebo sa rozhodujú nemať deti e, kvôli e, tomu makroekonomickému scenáru a problémami s príjmom, ale preto, že je problém, keď nemajú nakoniec deti, tak e, môžu sa dožiť 100 rokov a budú žiť sami. E, a ten problém môže byť relatívny. E, ak nemajú žiadnu príležitosť žiť s niekým vo vzťahu a tým pádom sa zabezpečiť, to je iná vec. Ale treba teda určite podporovať porodnosť, pretože to je riešením. Frau Vorsitzende, ich glaube, ähm, die Kollegen haben so aus. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že sa e, kolegovia už tak e, dôkladne vyjadrili, že vlastne ne, myslím, že nemám už ani čo dodať predsedajúca. Takže nechcete nič dodať? Nie, tak ďakujem pekne. Týmto sme ukončili túto časť programu. Chceli by sme poďakovať ešte raz e, pani Loviči a expertom za to, že nám rozšírili našu perspektívu či pohľad na demografiu a nastolili nové myšlienky, o ktorých môžeme uvažovať. Ďakujem ešte raz. Dúfam, že toto nie je posledný krát, kedy sme sa s vami stretli, ale to, že demokracia, demografia, bez ohľadu na to, či to vnímame alebo nevnímame ako problém, zostáva s nami a jej vývoj. Takže teraz dám slovo pánovi Alfonzimu e, k jeho správe. Nech sa páči. E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je správa o téme, ktorá je, týka sa európskeho spoločného trhu v oblasti komunikácií a nástroj Connect Europe a prečo vlastne došlo k tejto iniciatíve. Prístup k elektronickým komunikáciám verejných a súkromným osobám je veľmi dôležitý, ale Európska únia nejako to všetko nezabezpečuje, pretože je rozbitá Európska únia na 28 rôznych malých trhov a s rôznymi legislatívami, rôznymi mierami ochrany a ochrany spotrebiteľa a toto všetko má veľmi negatívny dopad na dostupnosť služieb a infraštruktúru užívateľov a za každým, keď vidíme určité zlepšenie v konkurencieschopnosti a že to závisí e, od infraštruktúry, tak je tam množstvo problémov, ktoré sa objaví napríklad e, bankovníctva a podobne. E, harmonizácia trhu zatiaľ nie je nejaká vyslovene podmienka, ale my si myslíme, že tento nástroj pomôže zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a bude harmonizovať napríklad verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie bude môcť e, sa uskutočniť e, bez ohľadu na to, aké ste krajine a to umožní zabezpečiť integrovaný systém verejného obstarávania. Potom je tu ďalší dôležitý alebo zaujímavý bod, je, kde, že to zabezpečí možnosť investovať do digitálnej oblasti a mali by sme považovať o tom, že či by sme sa mali sústrediť na e, husto osídlené oblasti a treba sa venovať takisto otázke husto osídlených e, regiónov a ten prístup Čiže k týmto službám je potrebný. Takže komisia pripraví určité odporúčania e, do vysokorýchlostného internetu. Je tu aj odporúčanie zabezpečiť aj digitálne pokrytie v Európskej únii, aj dokonca vo vidieckých oblastiach a taktiež eh, by sme chceli eh, v rámci pozmeňujúcich návrhov sa pokúsiť dosiahnuť dve veci. Jednak eh, by sme, máme tu určitú generalizáciu bez ohľadu na to, potom je tu teda ďalší, ďalší pozmeňujúci návrh, keďže tu existuje nebezpečenstvo, že harmonizácia Eh, aktivít na internete a keď eh, sa bude rozvíjať eh, internet bez akýkoľvek kontroly. To je vlastne aj cieľom toho nariadenia, pretože keď nebude kontrola, tak to bude predstavovať aj operátori toho priestoru budú mať obrovský komerčný záujem ponúkať služby prakticky každému. Takže je treba venovať pozornosť tej skutočnosti, že je treba vidieť to, že vlastne vidiecké územia sú prakticky závislé od toho, aby mali prístup k rýchlemu internetu a keď takýto nemajú, tak uh, Um, vlastne sú, um, obo, sú ochudobňované a my chceme teda zabezpečiť eh, prístup k širokopásmovým službám eh, pre všetkých, osobitne v tých zónach, kde zatiaľ takýto, eh, takéto siete nie sú, kde sú zatiaľ len úzkopásmové siete. Takže je treba zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu. Nuž, Chcete ešte niečo doplniť, Jens? Lebo Konstance neviem, či nechala podklady. Iba niekoľko slov. Ja som tieňovým, nie som tieňovým spravodajcom, ale veľmi sa o túto tému zaujímam, pretože keď e, je to zaujímavé pre niekoho, ako jak to žije v severnom Švédsku, kde to je región, ktorý sám nezvládne to, aby ponúkal um, občanom to, čo potrebujú. To sa jednoducho nedá, čiže jednoducho je potrebné e, regulovať tento vývoj a povedať áno, tak tu síce nebýva veľmi veľa občanov a preto im to a to jednoducho nemôžeme poskytnúť. To sa tak nedá povedať. Musíme tlačiť na trh a treba povedať, že všetci musia mať možnosť, mať právo, e, mať dostupnosť určitých konkrétnych služieb. Nie je možné, aby ľudia žili len tam, kde sa dá, dajú zarábať peniaze. E, myslím si, že určite, keď niekto žije v neústo obývanej oblasti, tak pravdepodobne ekonomicky um, nemá z toho veľké prínosy, ale keď sa toľko veľa vecí tu deje pre tých veľkých aktérov, ktorí sú na trhu, tak e, mohli by aj oni urobiť niečo pre, e, pre týchto občanov, určite tieto veľké giganty. Ďakujem teraz za EPP Lambert. Voorzitter, een heel belangrijk onderwerp. merkte net in het eh, overleg wat, wat we hadden over de demografische verandering, hoe belangrijk ICT is Myslím si, že to súvisí s eh, diskusiou, ktorú sme teraz mali o demografických výzvach. Infokomačnosť technológie to je oblasť, ktorá je dosť podstatná. Keď chcete riešiť tieto problémy, potrebujete sieť, potrebujete mať prístup k internetu. A je veľmi dobré, že aj výbor REGI pripravuje stanovisko. A Jednoducho veci sa neustále vyvíjajú. Keď e, prejdete od káblu k satelitu, zrazu sa otvoria obrovské možnosti z hľadiska zvýšenia kapacít. Takže vlastne dochádza k vývoju prakticky e, všade. Pozrite sa na to, čo sa dá robiť s mobilnými telefónmi v súčasnosti. A v podstate nezáleží, či máte satelitné spojenie alebo e, káblové spojenie a myslím si, že treba sa k tomuto postaviť otvorene. Myslím si, že je tiež e, dobré to, čo je v návrhu, aj to, č, na čom pracuje Pilar del Castillo. A to je nasledujúce. My potrebujeme zabezpečiť to, aby sme Ehm, znížili sadzby, predovšetkým potrebujeme lacnejšie, e, lacnejší internet aj lacnejšie mobilné telefóny. Takže tieto ceny boli jednoducho vytlačené do neba len preto, aby tieto firmy e, sa navzájom medzi sebou dohodli, ale keď začneme e, keď sa začnete dívať na jednoduchú, keď rozbijete štruktúru nákladov a keď sa začala rozbíjať štruktúra, alebo keď sa začala rozvíjať konkurencia, tak začali ceny klesať. A treba sa na to dívať z toho pohľadu, že či to je sú, základná služba, a, ale potom musíte tiež zabezpečiť to, že firmy netlačia marže, všetky marže zisku. Určite je dôležité že to, že potrebujeme prístup a potrebujete mať e, neutralitu siete. Jednoducho potrebujete um, širokopásmové siete a sú tu niektoré členské štáty, ktoré majú veľký záujem aj o tieto služby a napríklad sú aj poskytovateľia týchto služieb e, na celoštátnej úrovni a tí sú lídrami, ale my musíme pracovať oveľa viac na, na vývoji nášho vnútorného trhu a tieto firmy by nemali pôsobiť iba na úrovni jednotlivých krajín, ale by mali pôsobiť cezhranične v rámci európskeho spoločného trhu. Chcel by som poďakovať za prípravu tohto textu, za túto správu, pretože určite je to niečo, čo je veľmi zaujímavé pre náš e, výbor. Predsedajúca, ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto iný hlásil o slovo. A keď e, sa blížime k záveru nášho legislatívneho obdobia, chcela by som povedať jednu vec. My sme sa celý čas snažili poskytovať naše názory k rôznym nariadeniam, ktoré súvisia s vnútorným spoločným trhom, pretože to je územie, ktoré tu je v Európe a tento treba rozvíjať. E, treba zabezpečiť prístup k službám vo všetkých regiónoch a územiach, e, ktoré sú aj vzdialené. E, preto je z tohto pohľadu dôležitá aj táto správa a Dúfam, že kolegovia, keď budú pripravovať pozmeňujúce návrhy, budú sa dívať aj na tieto aspekty. A po druhé, čo sa spomína v tejto správe, je dôležitosť príspevku našej politiky aj prostredníctvom nástrojov na financovanie, aby sa zabezpečilo zlepšenie tejto služby. Takže toto je dôležité a ja vidím aj technologi- technologickú neutralitu, ktorú myslím si, že Európa dlhé roky bola diskriminovaná tým, že nemala vlastnú satelitnú technológiu, čo by mohlo tiež výrazne zlepšiť situáciu v nevzdialenejších regiónoch. Takže ja dúfam, že tí, ktorí tu dnes nie sú, využijú ešte dva dni, ktoré máme, pretože 20. december je termín na predkladanie podmienujúcich návrhov, to je piatok a potom budeme môcť eh, my pôjde, budeme mať teda pred plenárkou alebo do konca obdobia dosť nabitý program, tak neviem, či sa nám podarí to dostať na plenárku. Um, chceš ešte niečo dodať? E, po tejto diskusii. Ďakujem pekne. Ja som si poznamenal, čo povedali jednotliví rečníci. Toto je oblasť, o ktorej som možno nevedel, ale moja intuícia mi hovorí, že pre regionálny rozvoj je to určite dôležité a budem sa tešiť na pozmenujúce návrhy. Takže Ďalej je Nikolás Martin. To je, oznam, to, to je o oznámení, ktoré budeme čakať od e, komisie. Otázka súvisiaca s e, využívaním delegovaných a vykonávacích aktov. Um, komisia myslím, že vie, e, aký, akú máme situáciu z hľadiska našej volebnej prestávky, že koľko ešte stihneme do volieb a všetko, čo je potrebné. Takže nech sa páči, e, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa pokúsim vám poskytnúť e, prehľad o príprave Takže chceli sme teraz predložiť legislatívny rámec z úrovne zákonodarcu, ale dovolte, aby som len pripomenul, že máme tu dva typy aktov, e, vykonávací a e, delegovaný akt sú veľmi rôzne z hľadiska procesu, ktorý má vplyv. Delegovaný akt je aktom, ktorý doplňa tie nie e, úplne pod, nie podstatné e, veci, ktoré sú v základnom práve. A postup je taký, že delegovaný akt príjme komisia a vstúpi to do platnosti po uplynutí obdobia všeobecne dvoch mes, po dvoch mesiacoch, ak nebudú vznesené námietky tak zo strany parlamentu alebo rady. A vykonávacie akty tie majú úlohu utvárať rovnaké podmienky pre implementáciu základného práva buď ich prijíma komisia bez komitologického postupu alebo sú napojené na komitologický postup v rámci nového výboru, ktorý bol založený pre európske eh, investičné a štruktúrálne fondy. Bude to prostredníctvom poradného postupu alebo postupu preskúmania. Takže toto sú dva rôzne postupy. Ja sa budem sústrediť na delegované akty, kde parlament má priamo úlohu, pretože parlament môže zastaviť eh, vstup eh, delegovaného aktu do platnosti tým, tým, že bude namietať v rámci danej časovej lehoty. A pre vykonávací akt tam parlament nehrá priamu úlohu, ale je informovaný prostredníctvom bežného procesu ehm, zasielania dokumentov, keď komisia zasiela v rámci komitologického postupu dokumenty členským štátom. Samozrejme, že veľkým cieľom na strane komisie je zabezpečiť to, aby celý právny rámec pre nové obdobie bol absolútne dokončený čo najskôr, čiže dostať delegovaný akt alebo vykonávací akt čo najskôr to teda pripraviť. Pre delegované akty máme e, veľké predstavy, pretože bude tu veľké okno z hľadiska fungovania parlamentu. Takže Dovolte, aby som vás, e, vám predložil teda ten pred, e, pokladaný časový harmonogram pre delegované akty. Takže my sme sa snažili určiť si priority e, medzi jednotlivými plnými mocami, ktoré súvisia s delegovanými aktami, tak aby sme sa sústredili na tie najdôležitejšie najprv. Takže naj, tie najdôležitejšie podľa návrhu komisie, názoru komisie je, je um, rokovací poriadok o partnerstve a chceme, aby to bolo zabezpečené a vstúpilo do platnosti čo najskôr, pretože alebo to je taký moderný morálny kontext, je podstatný pre rozvoj procesu a preto sme to chceli prijať ešte začiatkom januára. Chcel by som povedať v rámci úvodu, že keď chceme zabezpečiť, aby veci rýchlo prešli, tak e, je treba pracovať veľa už na základných úrovniach a preto sme začali začiatkom roku 2013 na tomto intenzívne pracovať v rámci rôznych informálnych stretnutí expertov kde boli zastúpené členské štáty, ale aj Európsky parlament bol neustále pozývaný, aby sme pripravili dobrú pôdu pre delegované a vykonávacie akty. A práve táto práca e, nám umožnila, že môžeme teraz rýchlo postupovať. Takže ide o ten morálny kondex, ale aj pre ďalšie iné oblasti. Pokiaľ ide o ten morálny kondex, um, máme za sebou konzultácie odborníkov, aby sme mohli pri, predpokladať prijatie tohto delegovaného aktu už do 7. januára. Takže morálny kodex o partnerstve bude e, schválený 7. E, januára, respektíve to bude predložené parlamentu 7. januára. E, potom mali sme druhý druhú skupinu takých plných mocí, ktoré budú pokryté druhou fázou a druhou várkou delegovaných aktov. Mali sme stretnutie minulý týždeň, aj tento týždeň e, s expertami, aby sme prešli cez jednotlivé obsahy v tom zmysle, aby to bolo všetko dobre pripravené. Takže to pokrýva široký rozsah e, predmetov, ako môžete vidieť aj z dokumentu, je to množstvo otázok súvisiacich s finančnými nástrojmi, s výkonnostnými rezervami, operáciami, ktoré vytvárajú e, príjem. Je tu množstvo rôznych oblastí, ktoré súvisia s auditorskou prácou a s e, Takže sú to jednoducho všetky oblasti, ktoré pokrývajú základ, základné základné právo a je veľmi dôležité, aby tieto veci boli jasne e, zavedené ešte na začiatku programovacieho obdobia. Preto sme sa sústredili veľa na to, aby sme mali úplný rozsah otázok, ktoré budú pokryté v jednom delegovanom akte. Takže plánovanie tu je také, že mali by sme prijať komisiou do polovice februára. Takže tieto dva delegované akty budú prijaté v rámci časového obdobia, ktoré umožní vypršanie ešte pred e, respektíve ten termín na predkladanie e, námietok bude ešte pred tým, kedy skončí tento parlament. Takže zámer je, aby všetko toto sa prešlo ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia, teda do, do prestávky volebnej. My e, sme identifikovali aj určité priority a budeme potrebovať delegované akty aj na určitú nižšiu úroveň, napríklad na otázky udržateľného vývoja, potom pre management týchto aktivít, to, sú, to je nižšia priorita, ale my plánujeme aj to, aby sme čo najskôr začiatkom marca už mali prioritu, aby sme toto mohli oznámiť parlamentu ešte na čas, že je možné to prijať počas parlamentnej prestávky. Potom budeme mať nižšiu mieru či nižšiu úroveň. Tu ide o verejné súkromné partnerstva, kde máme plné moci, ktoré sa týkajú určitých nezrovnalostí alebo nerovností, určitých otázok, ktoré, pokiaľ ide o nejaké nápravy. Takže toto by boli asi priority, ktoré sme si určili. tak, aby sme všetko mali na mieste, keď sa začne programovacie obdobie. Ďalej, pokiaľ ide o, o vykonávacie akty, ako som povedal už predtým, je tam asi sedem, ktoré nevyžadujú komitologický postup, ale aj tak sú dôležité, pretože sú to vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať eh, na začiatku a tie eh, vlastne ustanovujú oprávnené regióny pre investície na podporu rastu a zamestnanosti. A, a by sa zabezpečili aj regióny ETC, a čo znamená, že to je kategorizácia regiónov, ktorá bude tvoriť základ pre potom partnerské dohody a programy a pre ETC budú aj vykonávacie akty, ktoré budú e, určovať aj programovacie oblasti. Tieto budú prichádzať začiatkom na budúc, budúceho roku. Potom máme vysokú prioritu pre vykonávacie akty, ktoré sú nevyhnutné pre programovanie. Toto sú modely či e, šablóny pre operačné programy. Je tu systém kategorizácie, takže to je naša priorita číslo 1. Potom cieľom je taktiež prejsť k novému výboru, novým form, fondy ISR. A keďže tam boli viaceré problémy, člen, ktoré, na ktoré poukazovali členské štáty, tieto vykonávacie akty by mali byť prijaté komisiou na báze prijatia stanoviska výboru do polovice februára. Potom budeme mať druhú prioritu vykonávacích aktov, ktoré bude pokrývať ďalšie otázky, ďalšie modely a detaily, ktoré sa týkajú uchovania údajov a podobné. Takže to je priorita číslo 2. A to potom príde trochu neskôr, ale zámer je taký, aby sme to do konca roku mali Takže to by bol asi časový harmonogram. Potom cieľom by bolo, aby do toho času, kedy budú prijímané programy, členské štáty by mohli mať na mieste všetky pravidlá, ktoré platia pre delegované akty a vykonávacie akty, ktoré sú relevantné pre implementáciu. Určite my budeme maximálne spolupracovať s parlamentom v otázkach delegovaných aktov, aby sme zabezpečili e, hladký proces. Osobitne, ak by, bol nejaký, ak by bola nejaká možnosť umožniť urýchlenie vstupu do platnosti, um, aby parlament aj rada mohli mať možnosť ešte pred vypršaním dvojmesačnej lehoty, aby mohli naznačiť, že či Ehm, budú vznášať namietky alebo nie, tým pádom by sme mohli tento proces urýchliť a nemuseli čakať dva mesiace. Takže budeme sa snažiť ale pracovať takým tým najkooperatívnejším spôsobom. Ďakujem pekne. Pravdepodobne viete, že dnes sme pripravili, robili rozhodnutie Takže to sú ľudia, ktorí no, poznajú politiku. A moja otázka. Vy viete veľmi dobre, že požiadavka musí prísť zo strany komisie. Musí byť e, to požiadavka veľmi dobre odôvodnená. Aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku. Mali sme diskusiu vo výbore a dúfam, že budeme môcť reagovať pozitívne. Venovali ste trochu pozornosti tomu, že ktorý delegovaný akt by ste mohli žiadať na ktoré Ja myslím, že ide o Code of Conduct, teda o ten morálny kondex partnerstva, pretože to je niečo, čo má vplyv aj na ten právny proces a, a má to všetko vstúpiť do platnosti čo najskôr a to je jednoducho základné právo, ktoré nebude mať retroaktívny účinok, takže to by bolo najlepšie, keby to vstúpilo do platnosti čo najskôr. Potom ten druhý delegovaný akt, to bude ten jeden delegovaný akt, ktorý bude pokrývať e, viaceré plné moci a potom by to možno mohlo byť trošku zložitejšie, keď budeme chcieť urýchliť proces, lebo to si bude vyžadovať preskúmanie zo strany parlamentu aj rady a tam pravdepodobne bude menší priestor na to, aby sme mohli veľmi rýchlo chcieť vstup do platnosti. Ale to môžeme preskúmať ešte počas prípravnej fázy, aby sme mohli hneď vidieť, že čo je realistické, čo nie predsedajúca. Môžem teda predpokladať, Lambert, že ty budeš spolupracovať s komisiou na identifikovaní potenciálu pre odhalenie toho, alebo zistenie toho, že či budeme mať nejaké námietky, tak aby, sme, aby to bolo k dispozícii e, známe čo najskôr a potom komisia bude posúvať informácie alebo spoločne s radou. Um, neviem, Lambert, chceš sa vyjadriť, nie? Jan? Už možno mi niečo ušlo, ale ospravedlňujem sa, že sa pýtam takúto otázku. Ale postup je jasný, že ak nie sú námietky. A ak sú námietky, tak aký je postup? Pre nás je toto dôležité. Neviem, kde sa môžem túto otázku eh, opýtať, kde ju môžem položiť. Možno, že ste, na to, ste sa tomu venovali, ale ja som to nejako nezachytil. Eh, predsednička. Mm, generálne riaditeľstvo pripravilo materiál a obdržali ste ho, kde sú popísané všetky kroky, ale určite môžeme požiadať zástupcu komisie, aby nám to vysvetlil. No už stručne je to tak, že postup je v rokovacom poriadku, je to tam jasné, no keď nie je to celkom jasne napísané, lebo je to dosť komplikovane <laughs> napísané, ale stručne povedané, delegovaný akt je schvalova, e, prechádza schválením a v podstate sú tam e, dva mesiace e, na predkladanie námietok a k, potom sa to vráti komisii, ak sú znesené námietky. A potom je tu ďalší postup, ktorý môže žiadať komisia, keď sa odvoláva na delegovaný akt, ktorý vedie k tomu, že parlament a rada ešte pred vypršaním dvojmesačnej lehoty akceptuje delegovaný akt, čiže je takáto možnosť. A ak teda nie, sa nič neudeje, čiže navrhne sa zrýchlený postup zo strany komisie a do dvoch mesiacov, odkedy to bolo oznámené na plenárke alebo prijaté na rade, odtedy sa prija- považuje delegovaný akt za prijatý a schválený. Ak chceme konať preto, že je tu niečo, čo sa nám buď nepáči, alebo chceme zrušiť tú, tú, tú právo, odovzdanie právomoci delegovaným aktom, tak sú tu určité pravidlá, ktoré umožňujú parlamentu pripraviť návrh uznesenia a návrh uznesenia potom by mohol obsahovať určité návrhy pre komisiu, že chcú zmeniť to či ono a to, alebo môžu sa rozhodnúť, že uh, jednoducho zrušia túto delegovanú právomoc, tú plnú moc a návrh e, uznesenia prípravy spravodajca. To sa diskutuje vo výbore, príjme vo výbore a tiež musí byť prijaté aj v, na plenárke. Takže toto v zásade je postup, ktorý má svoje určité také osobitosti, ale takto to je. Predsednička. V prípade vykonávacích aktov respektíve v prípade delegovaných aktov môžeme e, mať vzniesť námietku na báze akéhokoľvek dôvodu. Tam nie sú žiadne obmedzenia, pretože v tomto konkrétnom roku je to dosť e, zložité, pretože keď nebudú námietky, s výnimkou toho tej štvorky, ktorá pôjde až v jú, polovici júla. To je e, už pre nový parlament a tie prvé pôjdu ešte k starému parlamentu a posledná schôdza plenárka je v apríli, tak keď dostaneme niečo v marci, a nie sú námietky, tak v poriadku, ale ak budú námietky, tak čo, to prejde potom ďalšiemu parlamentu? Ja dúfam, že nie, ale predsedajúca. Áno, Jan, ale teoreticky môže komisia posielať tieto veci do marca. Ale v prípade štandardného postupu sa to dá stihnúť, len keď to bude do polovice februára, lebo to sa nestihne. No ale sa tu hovorí o, o marci. No ale potom nemôžeme mať, mať normálny e, bežný postup, lebo to trvá dva mesiace a posledná plenárka je v apríli. Tak ja som to tak pochopila, že nám to maximálne do februára všetko musia poslať, aby sme to stihli do apríla. Keď chceme stihnúť ten štandardný postup, bežný postup. Oh yeah, yeah, it's on oh, July, yeah. Yes, Miguel. No, uh, of course there has been interinstitutional negotiations. Isté má to rôzne e, dopady medzi inštitúciami a bolo povedané, že najneskorší termín je 13. marec e, je posledný termín na to, aby sa niečo ešte mohlo dostať na plenárku, ale v zásade e, je, sú to dva mesiace. Ty hovoríš 15. marca? Nie, 15. marca Aha, že keď chcete dať namietku, tak e, to musí byť 15. do 15. marca, ale e, keď budú rezervy, aby prídeme na plenárku poslednú s návrhom uznesenia a keď to, tento návrh uznesenia bude predkladať návrhy v komisii, tak komisia bude musieť to vzať do úvahy a sa vrátiť s tým v júli. Áno, je to tak. Joachim Celler and then Joachim Zeller a potom koniec Ibra. Ďakujem, pani predsednička. V nariadení EVCT sa len v jednom článku v 17a je obsiahnutá odvolávka na degelovaný právny akt. Avšak e, e, v nám predloženom časovom pláne sa to vôbec neobjavuje až v lete budúceho roka. Tomu vôbec nerozumiem, pretože pri takomto nariadení, ktoré nie je až také veľké, dlhé a jasné, by malo byť predsa pre komisiu možné, aby nám predložili niečo ešte v tomto funkčnom období, aby sme sa tým mohli zaoberať. Ďakujem. There's no more questions. I would like to ask Nicholas, especially to respond to Joachim's question. Nech sa páči, Nikolás, ak chcete odpovedať na Joachimovo otázku. On, on, on the last point, this... K poslednému bodu k EGTC naredeniu. Zámer komisie, viem, že to nie je zozname, presne tak, pretože tu sme prebrali len CPR, RDF a ETC. No, určite vám môžeme dať aktualizovaný aj z EGTC. No, naše plánovanie teraz je také, že by to bolo v poslednej skupine, pretože v skutočnosti tu delegovaný akt je um, pre tie ukazovatele pre hodnotenie a výkazníctvo. A z toho dôvodu to nie je medzi hlavnými prioritami, keď niečo treba urobiť. A vzhľadom na časové obmedzenia sme sa domňali, že by sme to mali nechať eh, na nižšiu prioritu. Nie, že by to nebolo dôležité, ale kvôli bezprostrednosti tých krokov, ktoré by z toho vyplývali. Takže teraz je zámer taký, že by to naozaj bolo pre nový parlament po lete. A keď sa máme vrátiť k tým ďalším témam, ktoré odzneli, Ako povedal Miguel, naše pochopenie je, že to bude dohodnutý uzáver alebo uzavierka, keď e, bude inštitucionálna dohoda dokončená a my na tom pracujeme a tomu sa prispôsobíme. No, e, tie um, prvé tri delegované akty, o ktorých e, tam hovoríme, znamená, zámer je taký, že budú oznamená pred tou uzavierkou. To znamená, že tam nie je výhrada ak nebude výhrada od parlamentu alebo rady, tak by mohli vstúpiť do platnosti. E, my to sami chápem tak, že ak samozrejme bude výhrada od parlamentu alebo rady, tak jednoducho delegovaný predpis nevstúpi do platnosti. Ak e, tu budú rôzne možnosti, na strane komisie jedna možnosť je pripraviť nový delegovaný predpis, aby sme sa snažili riešiť tie témy, ktoré spôsobili tie výhrady a tie by potom museli byť opäť oznámené, pretože vzhľadom na načasovanie by to celkom určite bola práca pre nový parlament po lete. Táto téma bude problematická, pretože máme také e, spolumocnenia, ktoré pokrývajú tie ustanovenia, ktoré by e, boli v účinnosti skôr. Takže my sme e, sa podelili na príprave a naďalej budeme v nasledujúcich týždňoch, aby sme znižili riziko, ktoré môže nastať, že by mohla byť výhrada, ktorá by zablokovala všetky delegované predpisy. A k tým e, možnostiam e, ten postup okonanie v naliehavosti nie je prichádza do vají, a nerelevantné, pretože e, to umožňuje aj tak e, okamžité e, zverejnenie a vstup do platnosti delegovaného predpisu, ale tu sa nepočíta s týmto naliehavým postupom a preto to neprichádza do úvahy. A čo je relevantné schválenie, kde parlament a rada môžu vyslovne uviesť, že nezamýšľajú vyjadriť žiadne výhrady a to znamená, mm, že ešte pred koncom tej lehoty nebudú podané žiadne výhrady a tu hovorím konkrétne pre e, delegovaný predpis pre morálny kodex. E, posúdime, či by to mohlo nastať. Bude to fungovať samozrejme len, ak obe inštitúcie budú pripravené pracovať na tom, aby to dosiahli. Ďakujem, neviem, či sú nejaké ďalšie pripomienky k tejto téme na nejaké otázky na Nikolasa, pokiaľ ho tu máme? Nie. Keď nie, tak ďakujeme. A chápem to tak, že sme urobili záväzky na oboch stranách, aby sme pracovali spoločne na týchto predpisoch a chcem teraz sa vedrieť posledný bod na programe k môjmu rozhodnutiu o schôdzi koordinátorov. Chcem vám pripomenúť, že v prípade, že tu bude ešte jedna správa z iniciatívy, eh, ktorá bude pochádzať z e, výboru pre rozpočet. Zatiaľ to nie je schválené a dohodnuté na konferencii predsedov a prípade, že to bude schválené, tak to bude vedcové PPLD, aby rozhodli, že ktorá skupina nakoniec e, vypracuje stanovisko k správe. K delegovaným a vykonávacím predpisom e, chcem povedať, že spravodajca pre, spravodajcovia pre to základné naredenie budú tiež spravodajcami pre ten proces schodovania a plnenia delegovaných a vykonávacích predpisov. A k verejnému vypočutiu to bolo rozhodnutie návrh koordinátorov, aby sme konali možno ďalšie verejné vypočutie k zmluvom o partnerstve a EPP čo skoro napíše a odvodní svoj návrh a To je všetko. Ďalšia schôdza je, nepamätám sa kedy, mám to tu napísané niekedy 22. 23. januára. Nemám tu nič e, ďalšie. Nikto e, nepožiadal o e, zaradenie niečo do bodu programu rôzne. Môžeme tým pádom prerušiť túto schôdzu a ukončiť túto schôdzu. Vonku máme prichystaný koktejl na šiestu. tak neviem, či sa chcete vrátiť e, do 6. Takže e, medzi jednotnými koktejlmi bude koktejl aj tu o 6. Nie o 6.30, ale o 6. Takže e, šťastné veselé Vianoce, šťastný nový rok. A uvidíme sa na koktejli, ak vás môžem pozvať. sorry the cocktail is also with eating uh, menu so for those who want to have dinner it's koktejl je tiež e, s jedlom, takže pre tých z vás, ktorí ste sa chceli nájsť, tak môžete sa tam nájsť.